Buongiorno eh, a tutti e a tutte. Dobré ráno. Je k dispozícii tlmočenie v viacerých jazykoch. Môžete si teda zvoliť ten, ktorý vám vyhovuje najviac.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 že toto stretnutie prebieha v rámci Týždňa ľudských práv v Európskom parlamente. Pripomíname si 70. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Dnešné stretnutie sa bude týkať odovzdávania si osvedčených postupov v oblasti ľudských práv. Veríme, že tým zaistíme inšpiráciu pre našu parlamentnú prácu. Jedna z hlavných víziev, ktorým ste vystavení všetci vo vašich parlamentoch, aby bola politika v oblasti ľudských práv efektívnejšia, a účinnejšia, je, ako zaistiť strategickejšie nastavenie problematiky ľudských práv v kontexte EU a to v čase, keď ľudské práva sú často vystavené rôznym útokom. Aké príležitosti, možnosti existujú cieľom lepšie presedovať ľudské práva celosvetovo. Toto sú otázky, ktoré nám dnes pomôžu dopracovať sa k nejakým odpovediam. Budeme sa venovať trom hlavným témam. Prvý panel sa bude týkať toho, ako e, čo najlepšie zapojiť problematiku ľudských práv do vonkajšej činnosti. Ďalej druhý panel sa bude týkať hlavných víziev kontexte podnikania v spojitosti s ľudskými právami. A tretí panel, posledný panel sa bude týkať udržateľného rozvoja v kontexte ľudských práv, a pričom hlavný prejav predniesie čínsky aktivista Ai Weiwei. Ja by som na úvod predniesol niekoľko poznámok za seba. Ako viete, Európsky strategický rámec pre ľudské práva, demokraciu, akčný plán na roky 2014 až 2019 potvrdzuje že Európska únia sa zavezuje ku konzistentnejšej politike v oblasti ľudských práv tým, že sa stanovujú konkrétne ciele, časové rámce s osobitným dôrazom na podporu zapojenia miestnych aktérov. Ďalej sa zameriavame na spoluprácu s OSN a tiež sa snažíme podporovať regionálne mechanizmy v oblasti ľudských práv. Chceme zvýšiť emancipáciu žien, práva žien, chceme dávať viac do popredia Chceme tiež podporovať hospodárske, sociálne, kultúrne práva, tiež chceme zaistiť rozsiahly prístup založený na ľudských právach v kontexte konfliktov a kríz. Každý členský štát má svoju vlastnú zahraničnú politiku, ktorá sa zameriava na osobitné priority v súvislosti s ľudskými právami. V prvom paneli by som sa rád zameral podrobnejšie na to, ako čo najlepšie zapojiť ľudské práva aj na úrovni EU, aj na úrovni členských štátov. Na nášho úsilia členské štáty EU všetky uznávajú všeobecnú, vyhlas- všeobecnú deklaráciu o ľudských právach a všetky štáty sa zaviazali, že budú predsedovať túto deklaráciu v praxi. Ešte stále si musíme prejednať, ako zaistiť, aby tieto ľudské práva boli dostatočne chránené a podporované v našej vonkajšej činnosti. Ako viete, Žijeme v čase, keď hodnoty, princípy, multilateralizmu sú spochybňované a celková budúcnosť našej spoločnosti je predmetom aktívnej, často kontroverznej politickej formy vyjadrovania. Náš systém umožňuje otvorené diskusie bez represálií, čo nie je celkom pravidlo v mnohých krajinách, ktoré nie sú súčasťou nášho demokratického priestoru, ktorý v Európskej únii máme. Ako teda prijať konkrétne kroky v prístupe k ľudským právam vo vonkajšej činnosti multilaterálne a bilaterálne. K tomu by som si rád vypočul vaše názory a stanoviska, ako lepšie spolupracovať na medzinárodnej scéne a tiež ako zaistiť, aby naše spoločné úsilie prispelo k lepšiemu presadzovaniu ľudských práv. Teraz predstavím panelistov prvého panela. Je to pán Stavros Lambrinidis, ktorý je osobitným zastupcom EÚ pre ľudské práva. Ďakujeme, že ste prišli. A ďalej kolega Petras Austrevičius z Európskeho parlamentu. On je spravodajcom výročnej správe pre demokraciu a ľudské práva za rok 2017. Začnem tým, že dostáva slovo Stavros. Ďakujem, Antonio. Petra, zdravím ťa. Drahí priatelia, myslím si, že podvýbor pre ľudské práva má veľkú váhu vzhľadom na to, že ste všetci prišli prejednávať túto dôležitú tému. Ja vždy som um, bol veľkým obdivateľom, obdivovateľom práce podvýboru pre ľudské práva. Keď sa pozrieme e, na výťazov, na nositeľov e, posledných Nobelových cien e, Denis Mukwege, Nadia Murata predtým Mulala. Myslím, že nie je náhoda, že Sacharová cena Európskeho parlamentu bola udelená všetkým týmto predtým, ako im bola krátko na to udelená aj Nobelová cena za mier. Európsky parlament je príkladom v oblasti ľudských práv, nielen v Európe, ale aj celosvetovo, prostredníctvom svojich delegácií, prostredníctvom svojich uznesení a celkom iste aj prácou tohto podvýboru. Žijeme vo svete, ktorý, tak ako tu zaznelo už na úvod, aj keď eh, oslabujeme milníky v oblasti ľudských práv, preto len ľudské práva čelia čoraz väčším útokom v niektorých krajinách, politicky alebo ideologicky sú tieto krajiny nastavené proti e, základným ľudským právam. Pre toto obdobie je typické oproti minulosti je, že tie krajiny, ktorým sa tieto práva nepáčia, sa už nespokoja tým, e, že chcú, aby sme ich nechali um, ponechaných sami na seba, ale dokonca sa odvažujú vyvážať toto svoje vnímanie aj do zahraničia, či už priamo svojim bezprostredným susedom, či už do krajín, do ktorých investujú, alebo aj na pôdu OSN a iných multilaterálnych medzinárodných inštitúcií. Teda v skratke by som Antonio povedal, že v našej zahraničnej politike sa snažíme o dve veci zároveň. Snažíme sa lepšie brániť bez toho, aby sme konali defenzívne a tiež, čo sa snažíme, eh, viac určite bez toho, aby sme konali ofenzívne v oblasti ľudských práv. Keď hovorím o obrane, mám na mysli všetky situácie, v ktorých sa venujeme negatívnym vyhláseniam na margo ľudských práv, taktiež sa snažíme venovať porušovaniu ľudských práv. Často využívame našu tichú diplomáciu, e, našu verejnú silnú diplomáciu tiež e, koncentrovane doplňajú sa navzájom tieto páky tak, aby akékoľvek snahy podkopať ľudské práva, akékoľvek snahy zmeniť úroveň ľudských práv, aby neúspeli. Keď hovorím o útokoch, bez toho, aby boli ofenzívni, mám na mysli, že sa snažíme o mnoho strategickejšie vyvážať naše vlastné osvedčené postupy v oblasti ľudských práv. Neuspokojíme sa len e, s tým, že chceme bojovať proti tým, ktorí podkopávajú tento prístup, ale chceme budovať pozitívny prístup aktívne. Chcela by som stručne priblížiť, čo to zhruba znamená v praxi. Snažíme sa predovšetkým budovať čoraz viac koalíciu vlasti ľudských práv a to celosvetovo. Aj tým, že e, sa snažíme spolupracovať s nadnárodnými alebo regionálnymi organizáciami OSN, Rada Európy, um, OECD, Africká únia, ASEAN a tak ďalej. A tiež spolupracovať s konkrétnymi krajinami. Čo sa týka organizácií, multilaterálnych organizácií, tu sa zameriavame na veľmi konkrétne kroky. Podkopávanie multilaterálneho systému ľudských práv, to je cieľom tých, ktorým sa už celé 10 ročie ľudské práva nepáčia, pretože práve tam, odkiaľ vyvstala táto deklarácia ľudských práv, odkiaľ vyvstali regionálne deklarácie ľudských práv a regionálne mechanizmy na prezidovanie ľudských práv, ako napríklad Európsky súd pre ľudské práva v prípade Rady Európy, práve z týchto úrovní to vyvstalo. Všetci tí, ktorým sa ľudské práva nepáčia, sa snažia predovšetkým podkopať tieto organizácie, ktoré majú tieto organizmy pod záštitou. Regionálne organizácie, tam je situácia o niečo iná, aj keď podobná Africká únia, tam je veľmi rozvinutý systém ochrany ľudských práv, keď sa pozrieme na prijaté texty, na súd, ktorý vznikol ďalej interamerické organizácie, tam je to ešte viac rozvinutejšie. Ďalej nedávno vzniknuté organizácie ASEAN v Ázii a keď sa pozrieme na členské krajiny týchto organizácií, vidíme, že nie vo všetkých prípadoch e, ide o krajiny, ktoré všetky si osvojili princípy ľudských práv. V niektorých organizáciách sú aj krajiny, ktoré sú dosť vzdialené z tohto rámca ľudských práv. Pričom v iných prípadoch e, sú to krajiny, ktoré sú úzko stotožnené s týmito hodnotami. Európska únia sa snaží stretávať sa s nimi, viesť s nimi dialog na tému ľudských práv. Snažíme sa poskytovať im naše skúsenosti, znalosti vo mnohých oblastiach, násilie na žené hospodárske, sociálne práva, čokoľvek, čo ich zaujíma v nádeji, že si aj oni osvoja tento aktívnejší prístup predsedovania ľudských práv. Toto je súčasťou stratégie budovania koalícií. Je to dôležité preto, že ľudské práva nie sú presadené v EÚ, v krajine či v regióne, pretože e, tá Európska únia niekomu predpisuje. Aj keď máme k dispozícii rôzne mechanizmy, niekedy ekonomické mechanizmy, ale iné mechanizmy. Nie sme jednou z tých mocností, ktorá by používala vojenské nástroje, niekedy sankcie, ale nie príliš. Pre nás je dôležité zaistiť, aby tieto organizácie, medzinárodné organizácie, ktoré dokážu presadzovať ľudské práva a tak naozaj mohli robiť. Snažíme sa však aj o niečo ďalšie v budovaní koalícií. Snažíme sa zameriavať na tie krajiny, nie regióny, ale konkrétne krajiny teraz, ktoré sú súčasťou šedej zóny v oblasti ľudských práv, tak to by som to nazval. A to by som chcel zdôrazniť. Možno dnes je relatívne ľahko určíme krajiny, ktoré sú naozaj um, nastavené proti ľudským právam a tiež relatívne jednoducho určíme krajiny, ktoré presadzujú ľudské práva v pozitívnom slova zmysle. Nikto samozrejme nie je dokonalý v tomto smere, ale keď sa pozrieme na EÚ, zrejme by sme automaticky povedali, že toto je región vo svete, v ktorom naozaj zásadné ľudské práva sú v centre pozornosti, ale teda zatiaľ, čo je ľahké ukázať na týchto jednoznačne dobrých, jednoznačne zlých hráčov, je tu mnoho takých eh, krajín, ktoré sú niekde uprostred. Sú to krajiny, ktoré nie sú jednoznačne proti ľudským právam, ale sú eh, v prechodnej fáze k demokracii a nemajú možno tradične až tak zakotvené ľudské práva vo svojich eh, systémoch. Možno majú relatívne slobodnú občianskú spoločnosť, eh, ale tak či tak vláda niekedy aj násilne sa snaží potláčať činnosť občianských organizácií. Tam je snaha podporovať to dobre spoločnosti, ale nie sú na to potrebné inštitúcie, súdnictvo a podobne. Tieto krajiny v šedej zóne adresujeme im aj našu osobitnú iniciatívu, ktorá bola spustená v New Yorku v septembri tohto roka. Je to iniciatíva dobrých správ pod záštitou generálneho tajomníka OSN pána Guteresa a taktiež osobitnej komisárky pre ľudské práva ďalej Federica Mogherini e, bola vedúcou osobnosťou a ďalej účastníci e, z krajín z celého sveta. Boli tam ambasádori z 13 krajín Latinská Amerika, Ázia, Afrika, južné sústredstvo EÚ, východné sústredstvo EÚ, Oceánia a tak ďalej. V tomto ideologickom boji v situácii, keď sa tí zlí snažia zastrašovať, presvedčiť ostatných, že ľudské práva sú zlé, že nestoja za podporu, keď sa snažíme zajistiť, aby čo najviac krajín na svete dokázalo na svojom príklade, že mnoho vlád nevníma ľudské práva ako niečo, čo je v rozpore s bezpečnosťou, ale ktoré vnímajú ľudské práva ako dôležitý prvok v budovaní udržateľnej budúcnosti k týchto krajín v boji proti terorizmu. Krajiny, ktoré nevnímajú ľudské práva ako prekážku hospodárskeho rozvoja, ale ktoré vnímajú ľudské práva ako významnú súčasť hospodárskeho rozvoja a ktoré vnímajú občianskú spoločnosť ako významného hráča v týchto oblastiach. Tieto krajiny, ktoré takéto signály vysielajú, s nimi budujeme aktívne koalície a budeme v tom pokračovať aj v najbližších rokoch. Druhá vec, ktorú robíme, je, že budujeme občianskú spoločnosť. Občianská spoločnosť je hlavným presadzovateľom ľudských práv vo svete ak sa im darí naozaj mm, ľudské práva presadzovať, tak e, sa ľudské práva lepšie usadzujú, zakotvujú, zakoreňujú. A to sa práve nepáči tým krajinám, ktoré sú um, proti ľudským právam. Práve preto sa tak e, rázne angažujú proti mimovládkam. Európska únia je najväčším podporovateľom mimovládok občianskej spoločnosti celosvetovo, nielen finančne. Máme e, najväčšiu finančnú podporu občianskej spoločnosti, ale tiež politickom slova zmysle. Vysoká predstaviteľka Federika Mogherini, ja alebo ktokoľvek iný, ktorý uskutočňujeme návštevy na celom svete, vždy upozorňujeme aj na ľudské práva. Stretávame sa s mimovládkami, s občianskou spoločnosťou tiež sa snažíme v rámci dialogu o ľudských právach a v mnohých prípadoch sa nám to aj podarilo v posledných rokoch. Snažíme sa priviesť eh, občianskú spoločnosť v Európe pod jednu strechu. Snažíme sa ich vnímať ako rovnocenných partnerov, čo sa mnohým nepáči. Európska únia však na to upozorňuje, že to je dôležité aj v kontexte vzťahu s našimi partnermi. Chránime obhajcov ľudských práv a to na celom svete najmä, ak sú vystavení hrozbám. Taktiež e, ich nielen my priamo aktívne chránime, ale pomáhame budovať aj rôzne iné ochranné mechanizmy,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 Už budeme rozprávať dlhšie, ako som mal rozprávať, tak vám poviem ešte nasledujúce. E, zameriavame sa na ekonomické a sociálne práva, rovnako ako sa zameriavame na občianské práva. Jedna vec, ktorú ľudia nevedia, a to je súčasťou našej stratégie, je, že väčšina rezolúcií OSN o ekonomických, kultúrnych, sociálnych právach sú rezolúcie, ktoré e, vypracovali a predložili členské štáty Európskej únie. Veľmi často počujem kritiku, o, vy v Európe Európe sa staráte iba o občianské práva, vôbec sa nestaráte o ekonomické a politické práva. A to vôbec nie je pravda. E, my sme zistili, že naša dôveryhodnosť e, veľmi stúpa, keď sa zameriavame aj na e, ekonomické, kultúrne politické práva. A je to preto, že je jasne povedané, že všetky práva navzájom súvisia. A je to pravda, na všetky navzájom súvisia. Jedným z najväčších úspechov Európskej únie bola agenda do roku 2030 OSN trvalo udržateľné e, ciele. E, my e, sa snažíme o to, aby všade boli e, uvedené ľudské práva. Teraz máme silný dokument, ktorý sa zameriava na vývoj v kontexte aj ľudských práv. E, tieto veci sú naozaj veľké, to nie sú malé veci, to nie sú byrokratické veci. V čase, e, keď krajiny sa snažia obmedziť ľudské práva, sa nám nám v mnohých ohľadoch darí rozširovať tieto ľudské práva. A teda my sme e, v útoku bez toho, aby sme boli ofenzívni. E, no a nakoniec by som chcel povedať, že keď navštevujem krajiny po celom svete tak ako vy a tak ako to robí Európsky parlament, veľmi často počujem, keď zlyhajú všetky ostatné argumenty, že argument, e, kto ste vy, pán Labrinidi, že hovoríte za Európsku úniu, to je tá argument, ktorý počujem najčastejšie. Pýtajú sa na migráciu, pýtajú sa na radikalizáciu, xenofóbiu, extrémizmus v Európe. Pýtajú sa nie preto, aby povedali sadníme si a zamerajme sa na vaše problémy a naše problémy, snažme sa ich vyriešiť, ale pýtajú sa preto, aby povedali nemiešajte sa do nás, nekritizujte nás a potom my nebudeme hovoriť o vás. Lenže ja vždy otočím naopak e, túto otázku a pozbudzujem vás, e, vyzývam, aby ste robili to isté. Áno, e, v Európskej únii čelíme výzvam, ale varujem vás, aby ste sa nedostali do pasce falošnej ekvivalentnosti tým, že sa zamaráte na naše nedokonalosti, poviete, áno, pozrite sa na nás, máme problémy tak e, v skutočnosti je to tak, že nikto nie je dokonalý, ale to ešte neznamená, že každý je rovnako nedokonalý, pokiaľ ide o ľudské práva. Takže čo je potom e, tým lakmosovým testom? E, mojou odpovedou takýmto ľuďom je, že lakmosovým testom je, či chcete riešiť svoje nedokalosti alebo ich chcete zamiesť pod koberec. Máte silné nezávislé inštitúcie, e, ktoré e, tlačia vaše nohy na uhlie, na žeravé uhlie, hádžu ľudí do väzenia a potom na nich zabudajú, pretože nemajú nikoho, kto by sa staral. Máte nezávislé e, súdy, nezávislú policiu, nezávislé inštitúcie, nezávislú tlač. Uh, máte e, v podstate slobodnú občianskú spoločnosť, ktorá z vás môže kritizovať a podporovať, môže vás kritizovať, pokiaľ ide o ľudské práva, možno s tým nebudete súhlasiť, ale dovolíte im existovať, pretože e, veľa raz e, vás nutia snažiť sa stať sa lepšími. A to je tá jedna veľká vec, ktorú robíme, budujeme inštitúcie. My ako Európska únia budeme ukazovať prstom na tých, ktorí porušujú ľudské práva, ale my si aj podáme ruky so všetkými, ktorí sú ochotní sami spolupracovať a budovať tie inštitúcie, ktoré e, naozaj e, prispievajú k tomu, aby sme videli ten rozdiel medzi tými, ktorí môžu rozprávať a tými, ktorí nemôžu rozprávať. E, buďte zodpovední a zodpovedajte sa za to, čo robíte a postarajte sa o to, aby to robili aj druhí. Pracujme spolu, aby e, svet bol lepší, pokiaľ ide o ľudské práva. No a v konečnom dôsledku E, priatelia. Postarajme sa o to, aby ľudské práva boli základnými hodnotami. V posledných rokoch sme sa e, príliš sústredili na to, že ľudské práva sú zákonom. Hovoríme ľuďom, podpísali ste toto vyhlásenie, podpísali ste tamto. Musíte to robiť, pretože ste podpísali. s nimi ako právnici a mali by sme, pretože toto sú medzinárodné zákony a toto je jeden z veľkých úspechov ľudských práv ale e, ľudské práva nevyskočili z hlavy právnika, nie. E, vznikli na základe najväčšieho masakra nedávnej minulosti, teda na základe toho, čo sa dialo počas druhej svetovej vojny. Ľudská dôstojnosť, keď sa pozriete na každú kultúru a náboženstvo, je základným prvkom e, tohto náboženstva a kultúry. E, možno to nevolajú v Afrike ľudská dôstojnosť, možno sa to volá Bontu, ale je to tam a nesmieme zabudnúť ani na to, že za každým, keď bojujeme za práva kohokoľvek, za práva akékoľvek menšiny, e, ktoré e, porušujú tých, ktorým sa nepačí tá menšina, tak e, neobhajujeme iba tú menšinu, ale my obhajujeme právo akékoľvek spoločnosti vybudovať sa na základe tejto úcty, inkluzívnosti vlastne na základe lásky. Pán Dala povedal ak sa môžete e, naučiť nenávidieť, pretože nikto sa narodí s nenávisťou, tak potom sa môžete naučiť aj milovať. Keď sa môžete naučiť nenávidieť, môžete sa naučiť aj milovať. Musíme naučiť seba aj ostatných, ako sa mať radi v tomto rozdelenom svete a myslím si, že to robíme krok za krokom. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem Stavros, Petros, nech sa páči. Ďakujem Antonio. A ďakujem uh, Stavros za uh, inšpirujúci prejav a skúsenosti, ktoré si získal na základe svojej každodennej práce. Uh, vážení kolegovia, vážení poslanci, dámy a páni, chcel by som sa poďakovať veľmi pekne E, za to, že ste tu dnes s nami, aby sme spolu oslavili Týždeň ľudských práv. Je to e, veľký deň. V posledných e, rokoch sme boli svedkami istých krokov späť pre ľudské práva a demokraciu na svete, ale aj v Európe. Preto si myslím, že vám nemusím pripomínať, aká aktuálna dôležitá je téma ľudských práv aj dnes a že budeme vytrvali v našom spoločnom boji. Ako viete, dnes sa naša diskusia zameriava na e, zosúladenie ľudských práv a zapracovanie aj do e, externých aktivít. A toto začlenenie e, do vonkajších činností môžeme zadefinovať e, ako e, začlenenie do e, vonkajších politík, programovania a operatívnych aktivít Európskej únie. Keď sa začlenenie ľudských práv dostáva nad rámec obyčajných slov, tak zahrňa aj koncepčné a právne otázky a musí prekonávať také prekažky, ako sú neistoty v tom, ako dostať eh, medzinárodné normy do politík a programových aktivít dnes. Sa teším na diskusiu o tejto a iných témach s vami a na diskusiu o tom, čo by Európske národné parlamenty mali robiť, aby dosiahli systematickejšie a konzistentnejšie eh, začlenenie ľudských práv do všetkých oblastí života. Európsky parlament má v tomto významnú úlohu. Prostredníctvom medziinštitucionálnych vzťahov môže podnietiť ostatné orgány Európskej únie, aby začlenili otázku ľudských práv do svojich úvah. Okrem toho, výročná správa o ľudských právach a demokracii Európskeho parlamentu je veľmi dôležitým nástrojom, aby sme pochopili, či naše úsilie pri podpore ľudských práv sa uberá správnym smerom. Minulý týždeň e, vo výbore sme prijali správy o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017. Ja som bol spravodajcom tejto správy a Ehm, som naozaj rád, že výbor pre zahraničné veci ehm, prišiel so spoločnými aktivitami a e, väčšina našich členov e, podporila e, návrh tejto správy a preto sa teším na decembrové plenárne zasadnutie v Štrásburgu, kde budeme mať veľkú rozpravu a kde schválime túto správu o ľudských právach vo svete v roku 2017 tejto správe e, sme e, sa pozreli na to, ako vyzerajú e, výzvy v oblasti ľudských práv v tretich krajinách a v našom susedstve. A prišli sme aj s návrhmi, ktoré sú len tak mimochodom najdôležitejšie pre zlepšenie reakcie Európskej únie. Takisto sme zdôraznili potrebu začlenenia ľudských práv do všetkých politík Európskej únie, ako je napríklad vývoj, migrácia, bezpečnosť, e, boj proti terorizmu, e, práva žien, rozšírenie a obchod. Predovšetkým aj obchod. E, bez pochyby koherentnosť medzi vonkajšími a vnútornými politikami EÚ je mimoriadne dôležitá pre zabezpečenie dodržiavania ľudských práv. Kolegovia, ani nemusím hovoriť, že národné parlamenty a členské štáty môžu hrať e, dôležitú úlohu a mať e, významnú zodpovednosť v tomto ohľade. V prvom rade členské štáty musia viesť príkladom a musia zabezpečia ľudské práva pre svojich obyvateľov, len keď zabezpečia e, slobodu prejavu, slobodu zhromažďovania a práva žien e, vo svojich krajinách e, budú môcť pôsobiť dôveryhodne aj navonok. Okrem toho, naša sila je v členských štátoch a v tom, že Európska únia a členské štáty musia hovoriť jedným hlasom. Musíme dosiahnuť lepšiu koordináciu našich vonkajších politík, pretože iba takýmto spôsobom môžeme zabezpečiť silnú politickú e, reakciu a vyslať jasný signál e, svetu. Máme e, pozitívne príklady takejto koordinovanej reakcie. Chcel by som spomenúť iba príklad otravy Škripala, jeho dcery v Salisbury v Spojenom eh, kráľovstve, vyhostenie eh, ruských diplomatov z takých krajín ako Francúzsko, Nemecko a eh, medzinárodné sankcie boli tou reakciou, ktorú sme potrebovali. Potom ďalej tu sú dohovory a zmluvy o ľudských právach, e, ktoré ratifikujeme, ale musíme sa postarať nielen o ich ratifikáciu, ale aj o ich implementáciu a to e, včasnú a dobrú implementáciu. A potom, pokiaľ ide o obchod so zbraniami, to nemôže byť iba rozhodnutie jedného členského štátu, pretože to má dôsledky na celom svete. Nakoniec by som chcel zdôrazniť e, pozitívny účinok e, podpory občianskej spoločnosti v Európskej únii a v susedných štátoch. E, vždy tu ide o ľudí. Mali by sme e, posilniť participačnú úlohu občianskej spoločnosti a mali by sme tomu venovať primerané zdroje, aby sme lepšie chránili obhajcov ľudských práv cez také nástroje, ako je Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva, teda okrem iných. No a nakoniec a čo je najdôležitejšie, e, budeme e, sa ustavične dívať e, na lekcie, ktoré sme získali, tak aby sme mohli uplatňovať najlepšie postupy pri uplatňovaní reform v oblasti ľudských práv v tretích krajinách. Eh, medziparlamentné eh, dohody a vzťahy eh, medzi Európskou úniou a tretími krajmi sú v tomto ohľade veľmi dôležité. Dámy a páni, nebudem ďalej zdržiavať a chcel by som vás požiadať, aby sme okamžite začali diskusiu, ktorá bude určite veľmi užitočná a som si istý, že naša diskusia prinesie ďalšiu, ďalšie hodnoty pre spoluprácu tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem veľmi pekne, Peter. Petras, máme asi pol hodiny eh, na to, aby sme hovorili o tejto téme. Takže eh, chcel by som požiadať kolegov, aby sa obmedzili na dve minúty, ako sme zvyknutí v tomto parlamente, eh, tak aby sme E, dali čas aj našim hostiom na odpoveď. Takže ako prvý sa hlási o slovo Maureen z uh, e, Írska. E, dobré ráno. Ďakujem za túto príležitosť prispieť tu. Írsko rokuje s Keňou pri e, zabezpečovaní a naplňaní trvalodržateľných e, rozvojových cieľov. A chcela by som povedať niečo o Írsku. Naša pomoc je zameraná na e, chudobu a my nehľadáme ani spôsob, ako by nám tieto krajiny mohli vrátiť pomoc, ktorú im poskytujeme. My máme dlhú minulosť v tomto. My sme nikdy neboli kolonizátori, my sme vždy boli e, tí, ktorí kolonizovali a e, máme skúsenosti e, s masovou migráciou. Všetky slova sú krásne a idealistické, ale sú to len slova a treba konečne začať aj konať. A v niektorých oblastiach vidíme veľké rozdiely. Sú krajiny, ktoré rozprávajú o ľudských právoch, ale príliš nekonajú. A sú to eh, hlavne eh, krajiny v EÚ a eh, v OSN, ktoré podporujú obchod so zbraniami. A to iba zväčšuje chudobu, hlad a migráciu. A sú to opäť krajiny v EÚ a v OSN, ktoré uľahčujú stratu obrovských množstiev peňazí každý rok v tejto oblasti. A potom, pokiaľ ide o klimatické zmeny, my nerobíme to, čo treba robiť v oblasti klimatických zmien. A potom, keď sa pozrieme e, na stále e, zvyšujúcu sa agentu v oblasti zvyšovania bezpečnosti, e, armády nezlepšujú chudobu, hlad a nesmierňujú ozbrojené konflikty. Práve naopak zintenzívňujú ich. Pozrieme sa na to, e, čo sa deje v stredozemí. Kde je naša agenda e, v oblasti ľudských práv, keď sa pozrieme na stredozemie? E, veľmi dobre vieme rozprávať, ale už potom menej konáme my jednou rukou dávame a druhou e, berieme. E, Európska únia veľmi prispieva e, k pomoci, ale na druhej strane aj prispievame k príčinám, prečo musíme túto pomoc poskytovať. Nikto samozrejme netvrdí, že je dokonalý, ale myslím si, že môžeme urobiť o mnoho, o mnoho viac. Poznáte to, keď človek rozpráva obidvoma kutíkmi úst? Myslím si, že presne to aj robíme. Ďakujem veľmi pekne. Teraz nech sa páči, kolega má slovo. Kolegyňa. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja sa pripájam k írskej kolegyni v otázke, ktorú položila. Tiež by som chcela možno zdôrazniť na tejto pôde um, situáciu vo vnútri Európskej únie, keď vidíme, ako sa vyvíjajú rôzne neliberálne tendencie, nedemokratické tendencie vo viacerých európskych krajinách. To samozrejme um, oveľa eh, viac stiažuje naše zaujímavé stanoviska k vonkajšej vonkajšej činnosti a k príslušným politikám. A chcem sa spýtať, ako vy nazeráte na, zne, na tú, tento znepokojujúci vývoj, pretože e, máme tu rôzne paralely medzi tým, čo sa odohráva v Rusku a v niektorých európskych krajinách. No a kolegyňa na to tiež naražala. Môžeme hovoriť o Egypte, o Izraeli. E, Izrael je demokraciou a práve zavádza politiky, ktoré ohrozujú, ohrozujú dodržiavanie ľudských práv. No a táto situácia bola menej výrazná, významná v predchádzajúcich rokoch a chcela by som e, si vypočuť váš názor na túto tému. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Uh, merci, Pán Preda, ďakujem veľmi pekne. Chcel by som uh, Um, uvítať um, prítomnosť uh, nášho pána uh, kolegu, bývalého kolegu Stavrosa Lambri uh, Nidisa. No a chcem spomenúť v tomto kontexte aj niekoľko nástrojov, ktoré náš parlament používa na presadzovanie ľudských práv. Ide jednak o výročnú správu o ľudských právach, ktorú schvaľujeme koncom každého roka. No a chcel by som podotknúť, že v nedávnom období sme čoraz viac zdôrazňovali mm, otázku demokracie, okrem myšlienky, že nemožno hovoriť o, dodržiavania, dodržiavaní ľudských práv mimo demokratického rámca, čiže um, s tým súvisí aj e, správa, ktorú e, pripravil môj kolega v priebehu tohto roku a tam sa práve v tejto správe zdôrazňuje toto, toto napojenie a táto súvzťažnosť. No a Chcem povedať, že za každým príjmame eh, naliehavé, urgentné eh, rezolúcie v oblasti ľudských práv a eh, bolo by zaujímavé si vymeniť informácie o tejto téme s našimi poslancami národných parlamentov. V Štrasburgu každoročne príjmame takéto rezolúcie, urgentné rezolúcie, ale neviem, aká je v tomto kontexte situácia národných orgánov. No a chcem podotknúť na viaceré vypočutia, ktoré organizujeme či už Bukureštu alebo v Štrasburgu a tie sa týkajú um, otázok jednotlivých práv. To mimochodom má určité um, korešpondujúce vypočúvania aj v národných um, parlamentoch, ale nevždy je to tak. A tiež chcem pripomenúť, že každoročne udelujeme Sacharovovú cenu eh, za um, slobodu myslenia. No a toho roku sme udelili um, túto uh, cenu Olexovi uh, Sensovi, ukrajinskému filmárovi, ktorého všetci poznáme. No a uh, chcem povedať, že taktiež um, pozorujeme tento uh, teda vždy dochádza k pozorovaniu týchto, týchto výberov a vždy sa to zasadzuje aj do kontextu dodržiavania ľudských práv. No a uh, v tomto kontexte spolupracujeme s poslancami národných parlamentov prostredníctvom rôznych formátov, ale aj s poslancami mm, mm, národných parlamentov, ktorí k nám prichádzajú v rámci mm, pozorovateľských misií OBSE. Čiže e, bolo by veľmi zaujímavé si vymeniť informácia a názory na túto tému e, s kolegami, aby sme zistili, či je možné zosynchronizovať našu činnosť na európskej a na národnej úrovni v tomto kontexte. Ďakujem. Uh, pán Kán, nech sa páči, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcel by som povedať, že je veľmi príjemné, že vás eh, Stavros opäť vidím a ďakujem veľmi pekne za prácu a za vaše úsilie v tejto eh, oblasti ako osobitný zástupca pre oblasť ľudských práv. Chcem eh, nadviazať na vaše vyjadrenie a výrok Mandelu, ktorý ste spomínali Mandela nikdy nestratil nádej, no a e, zdôrazňoval aj e, zdôrazňuje sa to aj e, na um, obraze nášho maliara, britského maliara vodca. No a z naozaj máme obavy, pokiaľ ide o to, ako budeme pokračovať ďalej. Keď sa pozrieme na vonkajšiu činnosť v rámci EÚ, ja sa naozaj obávam, že ak budeme pokračovať niektoré obchodné dohody, ktoré sa snažíme um, dohodnúť, snažíme sa um, posunúť ďalej niektoré um, niektoré obchodné vzťahy a um, s tým súvisí aj program v oblasti eh, ľudských práv. Nechcem eh, mm, spomínať nejaké konkrétne krajiny, ale možno eh, rýchlo rastúce ekonomiky ako Čína, India vo výbore pre ľudské práva máme ľudí, ktorí ktorí sa zaobrali otázkou porušovania ľudských práv v týchto krajinách. Taktiež je tu Kašmír, niektorí poslanci indického parlamentu nemôžu um, ísť a navštíviť Kašmír. Ja si kladiem otázku, Ako je to vlastne s tou otázkou e, mieru v jednotlivých krajinách a mm, otázky e, ľudských práv. Prečo, prečo to nenapojíme skôr na dlhodobé riešenia s cieľom dodržiavať ľudské práva? No a pýtam sa, ako je to s našimi um, uzneseniami, um, ako to v podstate nadvezuje na um, na urovnanie dlhodobých kon, kon, konfliktov, ale aj ako to súvisí s dodržiavaním ľudských práv. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne aj e, za prezentácie. Jedna e, otázka sa ehm, otázkou pravidel Rules Space Order, no a um, súvisí to s um, otázkou eh, existencie práv. Máme to v podstate od, eh, od niektorých poslancov, ktorí um, zastupujú um, právny poriadok, ale nemôžu za ňo niesť zodpovednosť. No a my v Európskom parlamente v našich uzneseniach, ale aj v správe pána eh, Austreviču sa sme sa zabrali touto otázkou, že by sme sa mali osobitne zamerať na otázku ľudských práv a že uh, Ehm, Európska únia by mala tiež ehm, osobitného zástupcu pre ľudské práva, ehm, aby e, teda sme boli proaktívnejšie, aby sme sa viac zamerávali na právne predpisy v tejto oblasti aj na medzinárodnej úrovni a európskej úrovni. No a myslím si, že Ehm, túto požiadavku by sme eh, mohli predložiť a dúfam, že pani Federika Mogherini to tiež eh, podporí túto požiadavku. Tiež chcem poukázať na to, že v rámci EÚ, ale aj v rámci OSN eh, vidíme, že naše regióny majú veľký problém vystupovať jednohlasne a to nás oslabuje aj v prípade otázok, ktoré sú veľmi relevantné, ako napríklad, napríklad globálny pakt o migrácii. Máme tu členské štáty, ktoré v zásade ignorujú um, um, no, určité skutočnosti um, ako, ako Rakúsko, Polsko či Maďarsko hovoria, že ide o uh, nový právny predpis, čo tiež nie je pravdou, pretože len ide o kompiláciu existujúcich politík. Takže myslím si, že treba uh, si uh, uvedomiť, že uh, um, um, takýmto politickým vplyvom oslabujeme svoj región. No a um, Európska únia ako región má veľmi uh, silný uh, ekonomický uh, potenciál. Uh, ale myslím, že ak by sme mohli posilniť napojenie medzi um, obchodnými preferenciami a um, teda podmienkou zlepšenia situácie v oblasti ľudských práv, to by mohlo fungovať. Mohlo by to fungovať e, lepšie ako samotná existencia e, právnych predpisov v oblasti ľudských práv. Tu by som chcela spomenúť krajiny ako um, Kambodža alebo iné. Takže dúfam, že budeme k tomu ako EU pristupovať prístup, prísnejšie. Herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ähm, Jan Fen. Pani Jansen, ja som äh, tu nová, pardon. Mm, ja by som rada tiež äh, vložila nejaké nové aspekty v kontexte vonkajšej činnosti EÚ a v kontexte ľudských práv. My máme v nemeckom parlamente program spustený. Tento program sa zameriava na kroky na základe mota poslanci chránia poslancov. My sa teda snažíme na celom svete um, angažovať v ochrane poslancov. Každý poslanec má konkrétny prípad pridelený, snaží sa podporovať tohto jednotlivca, eh, čo sa týka oslobodenia z väzenia až k možnosti opätovnej eh, činnosti opozície. Chcela som tento program len spomenúť, pretože je podľa mňa, ak sa nemýlim, naozaj jednečný celosvetovo a dáva nám možnosť aj v iných národných parlamentoch eh, pôsobiť v tomto smere aktívne. Nielen eh, sa zameriava teda na všeobecný aspekt ľudských práv eh, celosvetovo, tým, že e, sa budeme držať našich hodnot v politickom e, prístupe, ale tiež, že sa máme zamerať na jednotlivé prípady, ktoré sa dajú spojiť s konkrétnymi menami, s konkrétnymi tvárami. To je veľmi dobrý, e, dôležitý aspekt v kontexte ľudských práv. Honorable Tokes. Tokes. Elnök úr, tisztelt Lambrindis úr, örömmel üdvözöljük. Ďakujem pekne, ďakujem aj vám, pán Lambrinidis. Srdečne vás zdravím medzi nami ako nášho bývalého kolegu tu v Európskom parlamente. Zdravím aj našich kolegov z národných parlamentov, najmä z Maďarska a Rumunska, ktorí sú teraz prítomní s nami v sále. Chcel by som položiť tri otázky. Poprvé, ľudské práva v EÚ a ich ochrana. Teda ich ochrana v EÚ aj mimo EÚ. Často sme v schizofrenej situácii, eh, chránime práva Ujgurov, Tibetanov a pritom je mnoho členských štátov EÚ, kde práva menšín sú pošliapávané. Napríklad v Rumunsku je to tak. Ja som Maďar s rumunskými koreňmi. Teda som Rumun s maďarskými koreňmi. A bol by som rád, keby v EÚ sme mali v rovnakej miere presadenú ochranu e, menšinových práv, tak ako sa to snažíme presadovať aj na vonok. Ďalej, e, ekonomický aspekt. Mám žiaľ pocit, že Európska únia sa skôr e, angažuje v snahe presadzovať ekonomické záujmy a to ide často na úkor ľudských práv, napríklad čo sa týka vzťahov s Čínou. Tu, dajme tomu Ujguri, musia toho veľa eh, strpieť, často sa nečinne prizeráme sme bezmocní, ale na druhej strane ekonomické záujmy sú veľmi dôležité a nie sme dostatočne dôslední v našich vzťahoch s Čínou v prípade práv Tibetanov či Ujgurov alebo v prípade práv mnohých iných v tretích krajinách. Ďalej tretia otázka. To súvisí s migráciou. Existuje pakt OSN pre migráciu a dnes sa to vníma ako ľudské právo. Právo na migráciu. Je to podľa mňa fundamentalizmus v kontexte ľudských práv. Nemôže byť predsa ľudským právom obmedzovať, zanedbávať práva našich európskych občanov, zanedbávať ich bezpečnosť a snažiť sa uprednostňovať skôr ekonomických migrantov a ich ľudské práva. Predovšetkým, samozrejme, musíme ľudí prijímať, klasť dôraz na ľudské práva, dodržiavať ľudské práva. Čo sa týka ekonomických utečencov, to však nesmieme vnímať ako ľudské právo. Vidíme, ako veľa sa diskutuje o pakte OSN pre migráciu. Musíme sa k tomu postaviť veľmi otvorene. Nesmieme to vnímať ako tabu tému a tiež nesmieme merať e, e, dvojitým metrom. Ďakujem za pozornosť. Grazie. <clears throat> Ultimo Sole. um, Sole, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán Sole. E, dobré e, predpoludne, ako viacerí kolegovia už spomínali. A ja by som chcel zdôrazniť skutočnosť, že nesúlad medzi vnútornými a vonkajšími politikami EÚ v oblasti ochrany a propagovania ľudských práv eh, v celom svete sú, sú problematické. Súhlasíme s pánom Lambrinidisom, že EÚ eh, je možno oblasťou, kde sa najviac chránia ľudské práva, ale máme určité problémy a nedostatky. Ak tieto problémy a nedostatky nevyriešime, tak to bude nabúravať našu dôveryhodnosť, keď budeme chcieť byť aktívni mimo Európskej únie. Niektorí kolegovia spomínali iné príklady, od, um, ke, keďže ja um, pochádzam z Katalánska, mohol by som naozaj rozsiahlo spomenúť, čo sa deje v mojej krajine z hľadiska politických a občanských práv v v, dnes už je to 400 eh, eh, dní eh, od vtedy, čo sa dostali do väzenia dvaja politickí aktivisti z našej krajiny. Ešte stále nebolo vytýčené pojednávanie a v podstate boli obvinení za vzburu. A to len preto, že organizovali manifestácie za nezávislosť Katalánska. Čiže máme tu určité problémy v Európskej únii a musíme ich riešiť, ak chceme byť naozaj dôveryhodní v očiach um, zástupcov iných krajín z celého sveta. Čiže my sme um, sa zasadzovali za nevyhnutnosť uh, existencie mechanizmu, pomocou ktorého by sme naozaj e, stabilne a neustále monitorovali implementáciu občianských a politických práv a ich vykonávanie v rámci Európskej únie. No a minulý týždeň v Štrásburku sme prijali uznesenie, ktoré tiež e, podstate hovorí za zavedenie takéhoto mechanizmu. Ak by sme mohli zaviesť takýto trvalý mechanizmus monitorovania v každom členskom štáte, teda v súvislosti s ochranou ľudských práv, myslím si, že by sme mohli uľahčiť eh, vykonávanie našich úloh a opatrení, aj pokiaľ ide teda o presadzovanie ľudských práv mimo EÚ. Ďakujem. 5 minúti a testa per rispondere. Petras, inizia tu. Každý máte, nech sa páči, 4 až 5 minút na to, aby ste zareagovali naši rečníci. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia, za vaše názory a položené otázky. Začnem od úplného počiatku E, pani e, írskou poslankyňou. Samozrejme, oceňujem vývoj politiky v Írsku e, vo vzťahu k mnohým krajinám a opäť chcem povedať, že myslím, že by sme spoločne mali zlepšiť rozvojovú politiku a jej efektívnosť, aby sa nám podarilo dosiahnuť konečne ciele, ktoré sme si vytýčili. No a možno by sme mohli podporovať určitú sebe, sebestačnosť v týchto krajinách, kde sa rieši otázka rozvojovej politiky. V tom by sme mali pokračovať podľa môjho názoru. A, m, mm, pravdepodobne to bude trvať ešte dlho, ale myslím si, že cieľom je zabezpečiť to, aby tieto národy a krajiny boli sebestačné. Súhlasím s vašou pripomienkou, ktorá sa týkala Um, nebezpečnej eh, situácie a v akejsi výmene úloh v tomto kontexte. Ale povedzme si to úprimne. Bezpečnosť je opäť na programe Európskej únie. Máme na európskom kontinente rôzne vojny a konflikty. Celé desaťročia sme to tu nemali, ale vrátilo sa to, žiaľ, musíme tomu čeliť. Nesmieme dopustiť to, aby sa veci uberali tak, ako um, sa to niektorí snažia docieliť. A opäť je tu aj otázka územnej zvrchovanosti. Ak niektorí lídry um, um, uvádzajú vo vzťahu k svojim susedom, že hranice ma nezaujímajú, ľudia ma nezaujímajú, tak niečo na tom je. Mali by sme tieto posolstva dešifrovať a a um, chápať to tak, že ak nebude bezpečnosť, tak nebude obchod, nebude žiadna spolupráca a, a podobne. Ale myslím, že by sme mali urobiť e, všetko, čo bude v našich silách, aby sme sa mohli e, spoľahnúť na medzinárodné e, dohody a zmluvy, aby sme prinútili tých, ktorí porušujú pravidlá, aby sa vrátili späť do normálu. Ale ako dlho, trvať, ako to bude, ako dlho to bude trvať, to neviem. No a pokiaľ ide o otázku určitého vývoja alebo vývoja situácií, ktoré sú znepokojúce, um, už je to dlho tak, že, že medzinárodné, teda ľudské práva a pravidla v tejto súvislosti sa vnímali ako všeobecné a medzinárodná. Ale teraz tu e, pozorujeme určité snahy zaviesť akési regionálne ľudské práva. V niektorých e, regiónoch a oblastiach sa e, predstavitelia snažia napadať ľudské práva a uvádzať, že no už toto nie je pre nás, musíme pre seba nájsť niečo lepšie. A Ehm, práva gejov nie sú nič pre nás, práva žien tiež nie sú nič pre nás, my máme svoje eh, vlastné hm, tradície, možno hm, ak budú médiá pod kontrolou zo strany našich inštitúcií, bude to vhodnejšie a podobne. A toto by sme nemali akceptovať, nemali by sme akceptovať žiadne takéto národné či regionálne štandardy, pokiaľ ide o ľudské práva, mali by sme presadzovať univerzálne ľudské práva v čo najväčšej možnej miere pokiaľ ide o ruský e, príklad, ten je naozaj e, mimoriadne osobitný. Ehm, táto e, ruská politická línia je mm, akási snaha podľa mňa vyvie svoje štandardy do, do zahraničia. Uh, Ehm, ale na toto nemajú právo. Mali, mali by sa opierať a uplatňovať medzinárodné štandardy a normy v tejto oblasti a, a dodržiavať ich rovnako ako my. Pokiaľ ide o tú e, podmienenosť, e, čoraz viac sa mi, dámy a páni, toto e, slovo pozdáva. Nevrávim, že je to ústredným slovom, ale mali by sme viac prepojiť hospodárske politiky a obchodné politiky a spoluprácu s tretími krajinami na, na tému na ľudských práv aby aspekty ľudských práv a táto podmienenosť boli uh, boli e, sem, e, sem zapojené a zapracované do tohto kontextu e, za každým čo, čo najefektívnejšie. No a v prípade Kambodže sme nedávno zaznamenali napríklad, že sme neboli dostatočne striktní a možno sme príliš dlho mlčali, celé roky sme, sme nič nepovedali, nezareagovali sme a podceňovali sme negatívne výsledky v prípade Kambodže. Takže e, všetky opozičné e, strany v tejto krajine sú zakázané a žiadna, žiadna mediálna opozícia tam tiež neexistuje. Conditionality. Probably the right time e, decision is of, of greater value. In... Aby sme teda nestratili z ohľadu niektoré hodnoty iba preto, že sa sústraďujeme na niektoré iné. Nedávno sme prijali nepopulárne rozhodnutie v kontexte Moldavska. Je to krajina, z ktorej je prijatá asociačná dohoda, aby sa zmrazila maká finančná pomoc vo výške 100 miliónov eur, preto, že sme nezaznamenali dodržiavanie demokratických štandardov. Je to nepopulárne, ale žiaľ nevyhnutné riešenie, v ktorom vysielame e, veľmi dôležitý signál celej spoločnosti. Európska politika to sa netýka len obchodných záujmov, ale týka sa to hodnôt. A kým sme spoločenstvo založené na hodnotách, tak tiež e, sa snažíme vyvíjať tlak aj v iných oblastiach, a to globálne. Chcel by som zdôrazniť príklad Nemecka, Teda veľmi sa mi páči táto iniciatíva nemeckých poslancov. Je to veľmi dôležitý prístup. Často e, to môže dokonca priniesť aj záchranu ľudských životov v niektorých krajinách. Možno by nebolo na škodu písomne sa podeliť do takéto e, modely, ktoré sú v niektorých štátoch rozbehnuté. Mohli by sme sa na to pripraviť. Podľa mňa by to bolo prínosnejšie keby sme sa takýmto spôsobom podelili už vopred pred stretnutím o naše skúsenosti. V každom prípade toto stretnutie si veľmi cením a myslím, že je veľmi hodnoté pri našu ďalšiu spoluprácu. Ďakujeme pekne, Stavros. Ďakujeme, Antonio. Teda ďakujem za slovo, Antonio. Všimol som si, že mnoho otázok súvisí s so situáciou v oblasti ľudských práv v rámci EÚ. To je samozrejme pochopiteľné. Všetci ste dali do súvisu našu internú dôveryhodnosť, eh, taktiež dôveryhodnosť vonok eh, v kontexte ľudských práv. Úlohou tohto panelu eh, nie je venovať sa otázke ľudských práv v jednotlivých členských štátoch, nie je to ani v mojom mandáte, teda ak dovolíte, ja sa nebudem venovať týmto témam konkrétne, ale z mojich skúseností by som rád spomenul niekoľko aspektov, ktoré považujem za dôležité Máte úplnú pravdu v tom, že sme vystavení výzvam v oblasti demokracie nielen v rámci EÚ, ale aj celosvetovo. Už celé 10 ročia svet vnímame ako demokratický, on sa postupne mení. Sú to výzvy, ktoré musíme e, sa snažiť e, riešiť. Môžem vás ubezpečiť, že na svojich cenách, e, cestách pardon, po celom svete poukazujem na porušovanie ľudských práv Výzvy, ktorým sme vystavení, nás šokujú, sú v rozpore s našimi hodnotami. V, inionoch, v iných častiach sveta sa to možno zdá byť e, absurdné, irrelevantné v e, podstate toho, čo sa tam deje, svojvoľné zatýkanie, vraždenie, mučenie, akékoľvek um, slobodné médiá nemajú vôbec priestor v spoločnosti. Povedala som na úvod, že nesmieme ehm, padnúť do tejto pasce. Ja eh, musím sa neustále snažiť o túto citlivú rovnováhu vo svojej funkcii. Naše poručovania ľudských práv v EÚ sú veľmi dôležité. A to, že sa snažíme zaoberať nimi, je rovnako dôležité ako presadzovanie ľudských práv na celom svete. Tiež nesmieme zabúdať na to, že tom, ako sa zaoberáme našimi internými výzvami, nesmieme za žiadnych okolností padnúť do ďalšej pasce a síce stratiť energiu bojovať za ľudské práva. Niekedy, keď hovoríme o našich domácich problémoch v oblasti ľudských práv, prepadá nás takmer až zúfalstvo, zase, že nič nefunguje, dokonca ani v Španielsku, ani v Grécku, ani v Maďarsku, ani v Polsku, ani v Nemecku. Pozrite sa na Holandsko a tak ďalej. A to je v poriadku, ale ak to má za následok, že máme pocit, ako by sme nemali právo v skutočnosti upozorňovať na porušovanie ľudských práv inde, pretože nadobudneme dojem, že ľudské práva sa porušujú všade. Nie, nie, presne o to ide tým, ktorí systematicky porušujú ľudské práva. Oni sa snažia nás rozdeliť vo všetkých možných témach a to dennodenne. A to sa týka aj šírenia falošných správ a rôznych kampaní, tak aby e, presadili šarvátky navzájom medzi nami, aby sme sa prestali zaoberať nimi navonok. A táto iniciatíva z New Yorku práve e, sa snaží o presný opak. Nikto nie je dokonalý, ale keď Peru znížilo svoju mieru chudoby na, z 55% na 23% v priebehu 17 rokov, a to tak, že zapojili do tohto procesu občianskú spoločnosť, vládu, odborové hnutia v celonárodnom mechanizme, bez toho, aby sa porušili práva kohokoľvek a tiež sa snažili o rovnomerné e, rozdelenie bohatstva v tomto procese ostraňovania chudoby. Toto je príklad pre ostatných a nejako to nesúvisí s čínskym príkladom vyťahovanie ľudí z chudoby, pričom sa zároveň porušujú práva všetkých ostatných takmer spoločnosti. Je eh, kľúčovou súčasťou našej práce zaistiť, aby sme do týchto pascí nespadli. V tomto kontexte by som povedala, že áno, v EÚ máme problémy, niekedy sa zdá, že sa nimi zaoberáme, niekto to spomenul aj Rusko, je to však zásadný rozdiel. Ja samozrejme nechcem nejako ukazovať na niekoho prstom, ale ja v posledných rokoch som svetkom systematického porušovania akýchkoľvek možných slobod či práv kohokoľvek, kto upozorňuje na porušovanie ľudských práv v Rusku tu sme teraz v Slobodnom Európskom parlamente a v Európe ktokoľvek z národných parlamentov, ktokoľvek môže kedykoľvek upozorniť na porušovanie ľudských práv. Tiež som svetkom procesu v európskych inštitúciách. Spúšťajú sa tu rôzne konania podľa zmluvy proti krajinám, ktoré údajne porušujú základné slobody, základné práva v EÚ. Nevidím, že by sa toto dialo v Rusku alebo v iných krajinách sveta, teda áno som znepokojený, ale nesmieme do tejto pasce padnúť. Ďalej, e, v kontexte obchodu a rozvoja GSP+, Plus to viacerí spomenuli, Často sa hovorí o GSP plus mechanizme a pritom mnohí nevedia, čo to presne je. V podstate ide o to, že krajinám na celom svete Dávame signál, že chceme pripustiť, aby sa dovážali produkty do EÚ eh, s takmer nulovými clami, ale je tu podmienka. A síce, aká je to teda podmienka? Je to taká podmienka, aby aj Európa nežadali, aby oni mohli vyvážať svoje pomaranče k ním s nulovými clami. Je to preto, že chcú eh, vniesť svoje stavebnícke firmy, chcú prevziať naše stavebnické projekty čo je teda je na oplátku tohto bezslového mechanizmu? Je to preto, teda podmienka je taká, že je treba dodržovať všetky medzinárodne platné dohody v oblasti pracovných práv a ľudských práv. A to je všetko. Toto je podmienka mechanizmu GSP+. Jediná podmienka je, aby krajina, ktorá má prospekt z tohto voľného obchodu, podpísala, ratifikovala a dodržiavala, a to dôsledne, všetky deklarácie, ktoré sa týkajú občianských práv, pracovných práv, e, dohovor Medzinárodnej organizácie práce a tak ďalej. Ktorý ďalší región na svete kladie ľudské práva do takého jadra pozornosti v kontexte svojej obchodnej politiky nie je rozhodne jednoduché presadzovať tieto práva praxi, pretože v súčasnom svete je mnoho iných krajín, ktoré majú veľa peňazí a sú ochotné takéto výhady výhody poskytovať lacno, taktiež eh, sa neváhajú utekať ku korupcii. My nie sme jediní vo svete, ktorí sme schopní využívať tieto ekonomické nástroje v pozitívnom slova zmysle. Sú iní, ktorí to využívajú práve v negatívnom slova zmysle. A to dennodenne musíme sa snažiť čo najlepšie tieto záväzky naozaj presadzovať. A môžem vás uistiť, že je to dennodenný ťažký proces. Snažíme sa tieto krajiny upozorňovať, aby odolávali tým rôznym iným lákadlám, ktoré sa im ponúkajú z iných strán, tie lacné peniaze, ktoré prichádzajú bez eh, týchto podmienok. Ďalej po tretie bezpečnosť, dlhodobý mier a, a krátkodobé porušovanie ľudských práv. Zdá sa, že si navzájom protirečia, ale my to tak nevnímame. Európska únia v súčasnosti má zoznam, kontrolný zoznam Chceme eh, konať preventívne voči konfliktom tým, že ich chceme už predvídať, eh, pričom ľudské práva sú významnou súčasťou tohto procesu. Keď sa pozrieme okolo seba celosvetovo, ani jeden krvavý konflikt neexistuje bez toho, aby boli porušené nejaké základné ľudské práva, bez toho, aby sa to nejako riešilo. Na to, aby sa riešili tieto konflikty, to si nevyžaduje eh, len prijatie rôznych iných opatrení, ale aj prijatie krokov na zastavenie porušovania ľudských práv. Ľudské práva sú významnou súčasťou zahraničnej politiky a my sa o to snažíme a to neustále v našej práci. To, že chyba spravodlivosť v daňovom systéme, to je pravda. Nerovnosť, sociálna nezodpovednosť, ďalej politika, občiansk- politická občianská nerovnosť mňa to sa každým veľmi frustruje, keď vidím ako nezáleží mnohým na tom, aby sa presadovala rovnosť, inklúzia a pritom sa tvária, že sú predsedovateľmi tých zabudnutých obhajcov ľudských práv, sa stavajú do pozície, eh, že im záleží len na niektorých skupinkách, len na dobré jednotlivca a to je nespravodlivé. Komunita ľudských práv však musí v tomto bojovať a musí túto bitku opäť zvíťaziť. Už e, sme e, istý čas prehrávali v tomto zmysle, stratili sme túto dôveryhodnosť a musíme ju získať späť. Tém tu zaznelo mnoho, nemám dostatok času vyjadriť sa ku všetkým. Antonio, ty vedieš tento výbor naozaj vynikajúco, som ti veľmi vďačný za všetku prácu, ktorú vykonávaš, e, za tvoj neustály kontakt s našou inštitúciou za to, že sa neustále snažíš eh, dávať priestor aj ostatným eh, inštitúciám ESVČ a ďalším. Petra eh, správa o ľudských právach je v tomto smere naozaj nosná práca, ktorú si vykonal tento rok snahe zaistiť, že všetká tá usilovná práca, predtým ako sa to dostane do pléna, naozaj priniesla ovocie, aby sa to mohlo prezentovať ako jednotný hlas, ktorým Európsky parlament prehovorí na vonok. Je dôležité, aby Európska únia naozaj hovorila týmto jedným hlasom o ľudských právach vždy. Keď to tak nie je, sme oslabení. Teda práca Európskeho parlamentu v tomto smere je, aspoň teda pre mňa, nosná. Ďakujem pekne ešte raz všetkým. Dúfam, že si do svojich národných parlamentov odnesiete toto dôležité posolstvo Viete, prečo sa snažím zameriavať na to pozitívne? Okrem toho, že vysvetľujem, ako budeme proti negatívam, je to preto, že viem, že všetci sme politici a chápem, že aj vo vašich parlamentoch, tak ako aj v Európskom parlamente, politik sa zameria na tému, ak si myslí, že naozaj z politického hľadiska je to užitočná téma, nielen pre nich samých, ale že je v tejto téme nádej, že sa vďaka nej dokážu veci zmeniť. Nikto sa nechce púšťať do ničoho, čo vyzerá byť zúfalé, nikto nechce hovoriť o veciach, ktoré e, vyzerajú, že ustavične zlyhávajú. Ľudské práva nezlyhávajú. To vám chcem povedať. E, je tu súbor rôznych víziev pred nami, snažíme sa k tomu stavať kriticky, ale nezabúdajme, že milióny ľudí na svete vnímajú Európsku úniu ešte stále ako etalónami sa vnímame často veľmi kriticky, je tu veľa vecí, ktoré by sa dali zlepšovať u nás, ale v očiach iných my sme tí, ktorí sa dokázali zdvihnúť z krvi, z nenávisti a vybudovať najprosperujúcejšie spoločenstvo na svete poznačené mierom aj do budúcna. Takto nás vnímajú oni. Teda nesnaž, snažme sa ich nezradiť, snažme sa konať konzistentne, snažme sa zameriavať na tie hlavné témy. Buďme dôveryhodní, ale nezabúdajme, že boj za ľudské práva rozhodne nie je prehratý. Ďakujem. Thank you. Thank you, Stavros. Ďakujeme pekne, Stavros. Týmto sme ukončili prvú časť a začíname teraz druhú časť našho stretnutia požiadam panelistov v druhej časti, aby prišli sem medzi nás za predsednícky stôl. Ladies and gentlemen. Dámy a páni, vážení hostia, vážení poslanci Európskeho a Národnej parlamentov, ideme ďalej, pretože trošku meškáme. Bude to kratšie. Naše príspevky budú kratšie. A na úvod by som vám chcel povedať nasledujúce. Teraz prechádzame zo všeobecnej úrovne ľudských práv do konkrétneho sektora. Teraz sa zameriame na obchodné a ľudské práva. O tejto veci sme hovorili na mnohých úrovniach a na mnohých fórach. Sú tu mnohí aktéry, ktorí sa starajú o to, aby obchodný sektor dodržiaval ľudské práva. Štáty e, majú povinnosť e, brániť zneužívaniu ľudských práv firmami a podnikmi, hlavne e, vtedy, keď tieto firmy pracujú cezhranične. Viaceré národné parlamenty riešia tieto otázky porušovania ľudských práv formou novej legislatívy. Spomením iba niekoľko. Na Národné zhromaždenie Francúzska, Holandský parlament alebo britský parlament. Na úrovni EÚ je niekoľko nariadení a predpisov, e, ktoré sa týkajú dreva, e, konfliktných minerálov, e, je tu smernica o zverejňovaní nefinančných informácií a tak ďalej. A toto sú príklady našej práce, ktorú robíme a našich požiadaviek na európske firmy, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv, vrátanie pracovných práv. Ale e, riešenie zneužívania ľudských práv a porušovania ľudských práv v obchodnom sektore si vyžaduje viac než len úsilie jedného štátu e, Potrebujeme na to medzinárodné predpisy, aby sme zabezpečili, že firmy budú dodržiavať ľudské práva všade tam, kde pôsobia. Najprv e, tu máme e, dobrovoľné E, princípy e, v oblasti obchodu a ľudských e, práv OSN, ktoré boli prijaté v roku 2011 a tie jasne stanovujú, že súkromný sektor má zodpovednosť a má dodržiavať a chrániť ľudské práva a takisto poskytovať nápravné prostriedky pri porušení ľudských práv bez ohľadu na to, či vlády sú schopné alebo ochotné chrániť tieto vlády tieto práva. Po druhé, tu máme e, medzivládnu pracovnú skupinu, e, ktorá sa venuje vypracovaniu medzinárodne e, záväznému nástroju, medzinárodne záväzného nástroja pre nadnárodné spoločnosti a iné podniky a pre ich dodržiavanie ľudských práv. Táto pracovná skupina sa stretla štvrtý raz e, od 15. do 19. oktobra tohto roku. Toto je viacranný proces, e, ktorý má vypracovať medzinárodne právne záväzný nástroj pre nadnárodné spoločnosti a iné obchodné spoločnosti e, v oblasti dodržiavania ľudských práv. A v e, tejto oblasti e, Európsky parlament prijal uznesenie o vklade Európskej únie do záväzného nástroja OSN e, pre nadnárodné spoločnosti v oblasti dodržiavania ľudských práv. Domnievam sa, že Európska únia a členské štáty sa nachádzajú v jedinečnej pozícii a môžu prevziať vedenie na celom svete, e, pokiaľ ide o práva a politiky zavadzajúce povinné dodržiavanie ľudských práv e, v obchodných reťazcoch. Tu v tomto paneli budeme teda hovoriť o dodržiavaní ľudských práv v obchodnom sektore e, s rečníkmi z národných parlamentov, odbormi, s odbormi a ako aj s obchodným sektorom a s eh, hlavným spravodajcom pracovnej skupiny OSN o právne eh, záväznej zmluve. Najprv by som chcel privítať pani Magbule Sahan, eh, riaditeľku právneho oddelenia z Medzinárodnej konfederácie odborov ITUC. Jej úrad pracuje na pracovnoprávnych normách. E, takže nech sa páči, máte slovo. E, ďakujem veľmi pekne za tento úvod a ďakujem za to, že ste pozvali e, ITUK, Medzinárodnú odborovú konferenciu, aby hovorila o tejto téme. My zastupujeme 207 miliónov pracovníkov na celom svete. My musíme bojovať za dodržiavanie ľudských práv v obchodných reťazcoch a to je e, jedna z našich najdôležitejších úloh. Globalizácia je krok proti pracovníkov a neumerne e, z toho ťažia iba e, obchodné korporácie. Tie robia rôzne kroky na úkor pracovníkov Niekoľko korporácií majú neobmedzenú moc, 80 e, ziskov e, dostáva iba 10 e, verejne obchodovateľných spoločností. Menej ako 60 pracovníkov má formálnu pracovnú zmluvu v týchto obchodných reťazcoch. Naše vyšetrovanie ukázalo, že 50 najväčších spoločností na tomto svete zamestnáva iba 6 svojich zamestnancov priamo. Minimálne 94 pracovníkov eh, ich pracovnej sily sa skrýva eh, v úzadí celosvetových eh, dodavateľských reťazcov. Títo ľudia zarábajú málo, pracujú dlhé hodiny, sú nutení pracovať na časy a takisto otroctvo je častým javom. Sme tu teraz pri príležitosti 70. výročia deklarácie ľudských práv a budúci rok sa bude oslovať z té výročie ďalšej deklarácie a obidva e, tieto nástroje sa e, snažia dosiahnuť e, lepšie ľudské práva a univerzálna deklarácia Medzinárodnej organizácie práce hovorí, že všeobecný mier a dlhotrvajúci mier sa dá dosiahnuť iba, keď sa budú dodržiavať ľudské práva. Minulý týždeň som bola v Londýne, eh, kde eh, bol eh, stanovený benchmark pre obchodné spoločnosti. Zistilo sa, že vlastne nejaká spoločnosť, ktorú skúmali, ne, sa neangažovala, neurobila záväzok, pokiaľ ide o také mzdy, ktoré umožňujú ľuďom žiť nad e, hranicou chudoby. Neexistujú tu vlastne nejaké um, sankcie pre tieto spoločnosti, e, ktoré nedodržiavajú ľudské práva. Um, keď dochádza k porušovaniu ľudských práv, e, v podstate tieto e, spoločnosti e, sú imunné a pracovníci musia hľadať nápravné prostriedky väčšinou proti lokálnym spoločnostiam. A Takto ľudia e, strácajú vieru v globalizáciu, ale aj v hlavné princípy demokracie. E, ľudia chcú, aby platili e, základné ľudské práva, pokiaľ ide aj o tieto nadnárodné obchodné reťase, ako odbory bojujeme za minimálne mzdy a kolektívne vyjednávanie a bezpečné pracovnoprávne vzťahy, ako aj za formalizáciu vzťahov e, v týchto dodavateľských reťazoch. Ale potrebujeme, aby aj vlády sa zapájali, keď e, prechádzajú sa e, panely hovorili členovia o tom, že by sme nemali e, príliš ľudské práva iba e, upravovať zákonmi, e, tak som s tým síce súhlasila, ale predsa len potrebujeme zákony, ktoré vytvárajú záväzné normy pre zamestnávateľov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz má slovo Juan Andrés Cano, ktorý je konzultantom v oblasti etického obchodu a udržateľnosti. Je spoluzakladateľom e, Peace Startup Foundation. Takže, pán Kano, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. E, chcel by som sa poďakovať parlamentu za pozvanie a chcel by som sa vám všetkým poďakovať e, za to, že si ma vypočujete v prvom rade. Uh, by som sa chcel predstaviť. E, pracujem v konzultačnej firme a my e, pracujeme s európskymi spoločnosťami, aby sme uplatňovali ľudské práva v obchodnom svete. Takisto sa snažíme e, zabezpečiť na úrovni vedenia, dodržiavanie ľudských práv. Pracujeme s finančnými telekomunikačnými spoločnosťami v Európskej únii a v Latinskej Amerike. Takisto spolupracujeme s občianskou spoločnosťou pri vytváraní etického rámca, ktorý umožňuje európskym spoločnosťam dodržiavať ľudské práva. Začíname pracovať z pragmatického hľadiska, dokonca aj v takých firmách, ktoré e, pracujú v ťažkých pomeroch, e, ktoré vládnu napríklad v Južnej Amerike. Chcel by som zdôrazniť, že v mojej prezentácii nebudem hovoriť o názoroch konkrétnych spoločností, ale skôr o našich skúsenostiach, ktoré poukazujú na ťažkosti a e, úlohy, ktorým čeliam e, firmy, keď e, pracujú s inými firmami a v spolupráci s inými parlamentmi sa nám možno podarí vytvoriť politiky, ktoré pomôžu bojovať proti týmto neduhom. E, keď e, sa pozeráme na to, ako fungujú firmy, tak e, sa pozeráme aj na to, či firmy dodržia ľudské práva len preto, že im to predpisuje zákon. A vo väčšine európskych krajín e, je nejakých 4-5 dôvodov, prečo to robia nad rámec e, toho, čo nevyžaduje zákon. Najprv sa pozeráme na finančný e, trh, na finančné trhy. Firmy musia robiť teraz všetko preto, aby sa dodržiavať ľudské práva, pretože sú tu očakávania akcionárov. Pracovná sila sa mení, pretože e, mladá generácia má väčší záujem o etiku. E, potom legislatíva a politika v niektorých krajinách viedla k vytvoreniu zákonov o dodržiavaní ľudských práv, čo je ďalšia hnacia sila pre tieto firmy. A potom ochrana osobných údajov v EÚ je naozaj veľmi silnou E, mocnou hnacou silou v tejto oblasti. E, potom e, koordinované činnosti s mimovládnymi organizáciami, ktoré pochopili, že profesionálny prístup je najlepší spôsob, ako pristupovať k firmám teda je to najlepší spôsob a nie len ich abstraktne obviňovať e, z porušovania ľudských práv. E, potom sa spolupracuje aj s ľuďmi v rámci e, firiem, ktorí si uvedomujú, aká dôležitá je otázka ľudských práv. Správne rady firiem pochopili, že je to dôležitá téma a že sa musia na ňu zameriavať. Takže je tu aktivizmus aj v rámci podnikov, ktorý vedú skupiny pre sociálnu zodpovednosť. No a potom e, sú tu aj mimovládne organizácie e, v rámci e, niektorých firiem a organizácií, ktoré s nami spolupracujú. Musíme pochopiť, že firmy sú kľúčovým hráčom v tejto oblasti, ale musíme prekonať niektoré úlohy, hlavne ekonomické úlohy. A Musíme vedieť, ako eh, spolupôsobia s ľudskými právami a potom sú tu aj kultúrne úlohy. Eh, pokiaľ ide o tieto kultúrne úlohy, tak eh, musíme najprv zlepšiť kvalitu informácií, ktoré sú k dispozícii firmám. Mm, ak zlepšíme kvalitu informácií, tak by to znamenalo mať lepšie informácie, ktoré vznikajú vo veľkých projektoch. Nie je dôležité pochopiť iba, akým spôsobom sa porušujú ľudské práva, ale uh, treba vedieť aj, aké poučenie si z toho zoberieme. Napríklad Bela Monte v Brazílii uh, má dlhú históriu uh, porušovania ľudských práv, ale ukázali, že sa vedia zmeniť a E, firmy, e, ktoré e, dodávajú elektrínu v Brazílii teraz lepšie dodržiavajú ľudské práva. A takisto treba spolupracovať s vládami tých krajín, kde sú tieto firmy, ktoré nedodržiavajú ľudské práva. Ak lepšie pochopia, ako funguje Mexiko, Brazília, Argentína napríklad, a keď zistíme, kde sú ich zraniteľné miesta, tak e, je to dobré, pretože aj firmy lepšie pochopia, e, akým ťažkostiam tam budú čeliť v týchto krajinách. No a nakoniec tieto informácie by mali byť dostupné pre trhy. Ak e, informácie o porušovaní ľudských práv, ako aj o získaných poznatkoch nie sú dispozícii eh, na príslušných trhoch, tak eh, potom neovplyvnia rozhodovanie firiem, keď sa eh, rozhodnú otvoriť si svoje pobočky v iných krajinách. Takže je veľmi dôležité mať tieto informácie. Ja som prekročil svoj časový limit, ale poviem ešte jednu vetu, ak smiem. Vo firmách sú rôzne kultúrne perspektívy. A tá, ktorú by sme mali neviac zmeniť, je e, myšlienka e, zhody. E, nemali by sme hovoriť iba o zhode, mali by sme hovoriť o, o ochrane ľudských práv. Firmy sa väčšinou chcú chrániť pred súdnymi konaniami a vôbec nerozmýšľajú nad tým, či dodržiavajú ľudské práva. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Kano. A teraz má slovo pán Dominik Poatie, eh, ktorý je eh, členom výboru pre eh, hospodárske veci Národného zhromaždenia z Francúzska. Ďakujem pekne, že ste prišli. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne za vaše pozvanie a príjemný deň prajem všetkým. Som veľmi rád, že tu môžem byť dnes, keď si pripomíname eh, výročie Univerzálnej eh, deklarácie ľudských práv a chcem byť svetkom boja, ktorý sme zvádzali vo Francúzsku a viedlo to k tomu, že minulý rok sme, ako sa zdá, uh, schválili zákon, ktorý sa týkal vlastne eh, majiteľov eh, rôznych eh, budov a týka sa teda ehm, obozretnosti, povinnej obozretnosti. Išlo o dlhý boj, ktorý viedol k, to, k prijaťu tohto zákona. Pracovali na tom odbory, univerzitná obec, ale aj poslanci a v podstate E, mala, e, to, tento zákon mal podporu počas predchádzajúceho mandátu, ale e, išlo teda o dlhý boj, ktorý dlho narážal na odolávanie podnikateľského sveta, ich konzervativizmu a e, neoliberálnym e, myšlienkam z ich strany, ale nakoniec parlament a občianská spoločnosť napomohli tomu, že sa z tohto zákona stalo skutočné demokratické víťazstvo. O čo konkrétne ide? Ide o o to, že treba e, upozorňovať a predchádzať, tak ako e, to navrhuje OSN OECD e, predchádzať e, e, porušovaniu ľudských práv a poškodzovaniu životného prostredia, pretože aj poškodzovanie životného prostredia sa dnes považuje za porušovanie ľudských práv. Máme tu dve, dva druhy dôstojnosti. Dôstoj, dôstojnosť jednak globálneho charakteru, ale dôstojnosť aj v okolí vlastných príbytkov, čiže to súvisí s životným prostredím a to v podstate predstavuje takúto demokratickú retoriku. E, tá, tento zákon poprvýkrát e, vynúcovacím spôsobom umožňuje zásah sudcu na vnútroštátnom území a poprvýkrát sa tu e, vytvára akési, akési odhalenie, odhalenie alebo zrušenie tejto um, hypokratickej hranice eh, teda medzi tým, kto vykonáva eh, daný eh, pokyn a tým, ktorý ho dáva. Či už ide o výrobu potravinárskú výrobu, e, elektronickú alebo verejnej práci. Čiže e, zodpovednosť e, vydávateľa takéhoto príkazu v podstate spočíva v súčasnosti na takomto pláne obozretnosti a tam ide o, o jednotlivé rizika, ktoré takáto spoločnosť vytvára a postupuje v rámci celého svojho reťazca na celom svete no a musí riešiť tieto rizika, aby predchádzala porušovaniu ľudských práv a porušovaniu a narušaniu teda životného prostredia. A tieto, um, tieto um, toto sa opiera o, o princípy, ktoré navrhol v rámci OSN John Ruggie a, teda um, tieto Rugiho eh, princípy eh, sú tu kľúčovým prvkom, no a Francúzsko chce aplikovať tieto princípy eh, progresívne a ide o spoločnosti, ktoré majú viac ako 5000 zamestnancov vo Francúzsku, je to 250 Eh, firiem, ale teda ide o dve tretiny našho externého obchodu, čiže ide, to, ide tu o obrovskú časť našho obchodu, veľké, veľké nadnárodné, najsilnejšie eh, firmy, ktoré by mali ísť príkladom a v podstate majú aj významnú, eh, tieto nadnárodné spoločnosti majú často významnú činnosť svojich cerských spoločnosti. No a ide v podstate o akýs, akúsi tretiu cestu, eh, ktoré sa odkláňa od toho normatívneho cest, postupu ktorý je celkom nerealizovateľný v prípade týchto nadnárodných spoločností. A na druhej strane eh, tu máme eh, takýto, takéto soft law, ktoré tiež by mali spoločnosti uplatňovať dobrovoľne, ale často e, neuplatňujú. Čiže e, tu ide o tretiu cestu a takýmto spôsobom vlastne zákon mobilizuje ich e, vlastnú moc a majú teda identifikovať a predchádzať rizikám, ktoré vytvárajú. Tieto firmy musia bojovať proti týmto rizikám a sudca bude posudzovať efektívnosť takýchto riešení. Čiže, čiže ide naozaj o inovačný legislatívny postup, ktorý mobilizuje tú, tú verejnú moc ako v konečnom dôsledku e, teda, ktorý sa, ktorá sa stáva rozhodcom alebo teda akýsi, akýmsi arbitrom na, e, v konečnom dôsledku, pretože často sa stáva, že, že um, niektoré um, či už, či už postihnutí občania, alebo mimovládka, alebo odbory. Každý sa môže v rámci tohto zákona obrátiť na sudcu a nahlásiť spoločnosť, ktorá má nesprávny plán takéto obozretnosti a ak ak teda takáto spoločnosť bude mať zlý eh, plán obozretnosti alebo nebude mať takýto plán vypracovaný, tak pôjde o priťažujúcu okolnosť v rámci takéhoto procesu proti spoločnosti. Ehm, tu eh, v podstate riešime otázku, tradičnú otázku eh, ehm, extrateritoriality, pretože tu v podstate štáty majú takúto individuálnu zvrchovanosť, ktorú uplatňujú aj na takéto nadnárodné spoločnosti. Tento zákon bol schválený v roku 2017 a aktuálne sa e, testuje na na 250 e, spoločností a judikatúra vznikne od 1. januára 2019, pretože už e, bude určitý čas tento zákon v platnosti, takže tento zákon Eh, inšpiroval aj diskusiu v rámci OSN aj v mnohých eh, hlavných mestách eh, jednotlivých členských štátov, teda vzbudilo obrovskú intelektuálnu diskusiu, no a v podstate ide o, o, o spoločné princípy aj spájania sa aj teda s so zamestnancami a v, tak, v takejto um, situácii globalizácie, ako tu máme, ide o výrazný nástroj. Ďakujem veľmi pekne, pán Potie. A teraz eh, dávam slovo eh, pánovi senátorovi Manuelovi Altava, ktorý je eh, poslancom a teda členom mm, výboru pre spravodlivosť Senátu zo Španielska. Takže nech sa vám páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán predsedajúci, vážení kolegovia, iste viete, že v júni 2016 Juhafrická republika a Ekvador predložili e, iniciatívu vypracovať dohodu o dodržiavaní ľudských práv a teda toto predstavovalo významný mílnik pri um, dodržiavania ochrane ľudských práv. 28. júna 2017 u nás Senát schválil e, program, ktorý sa týkal ľudských práv a podnikov, ktoré, e, ktorý sa samozrejme opiera o, o základné princípy OSN, pokiaľ ide o podniky a ľudské práva. S cieľom dosiahnuť a realizovať túto iniciatívu realizovali sa obrovské rozsiahle e, konzultácie s občianskou spoločnosťou, s veľkými podnikmi v prvej fáze a táto prvá fáza trvala takmer dva roky a nasledovala e, veľká e, medzirezotná koordinácia, teda takáto fáza za posledné mesiace. No a cieľom je e, uplatniť v prípade podnikov tieto základné vodiace princípy OSN v oblasti ľudských práv. No a výsledkom je, že bola schválená konsenzuálne v júni 2014 Eh, rezolúcia, ide o rezolúciu, o ktorú sa to opiera 17 14, no a v Španielsko eh, tak týmto spôsobom chráni ľudské práva proti negatívnym vplyvom vyplývajúce z činnosti podnikov. No a eh, Španielsko sa týmto dostalo medzi krajiny, ktoré majú vypracované osvedčené postupy v tejto oblasti. Tento program tiež posilňuje komparatívnu výhodu španielských podnikov na svetovom globálnom globálnom trhu, e, pričom teda sa dostávajú do optimálnej situácie na to, aby mohli rozvíjať svoju hospodárskú činnosť a súčasne čo, čo, teda dodržiavať ľudské práva. Tento program, ako sa e, jasne uznáva aj v texte programu, je len začiatkom e, kontinuálneho procesu a e, teda e, má trvať do júla 2023 roky a tento program obsahuje potrebné nástroje na vylepšovanie a zdokonaľovanie to, to, tohto nástroja. E, monitorovací výbor bol tiež zriadený s cieľom aktualizovať tento plán. Ministerstvo zahraničných vecí bude zodpovedať za koordináciu a za implementáciu tohto programu. Týmto programom sa snažíme realizovať opatrenia v oblasti zvyšovania informovanosti a povedomia, rôzne dotácie, je tam teda rozpočet, z ktorého sa financujú rôzne činnosti v tejto oblasti. Ide o prispievanie k rozvoju kapacít, ktoré eh, teda zodpovedajú tejto oblasti v jednotlivých podnikoch aj v štátoch, a to prostredníctvom rozvojovej pomoci. Ide o to, aby sme eh, personálu eh, z daného štátu, ktorý sa zaoberá vonkajšou činnosťou, dostal prostriedky na to, aby mohol eh, pôsobiť na zodpovednosť týchto spoločností rôzne nástroje ako etické kódexy alebo diplomatické misie v rámci stáleho zastúpenia, v rámci konzulátov, a podobne sa na tom podielajú a cieľom je presadzovať tento vodiaci princíp e, v rámci mandátu, ktorý dostala, dostal výbor pre ľudské práva. Ide o to, aby sme mohli zaviesť e, monitorovanie a kontrolu dodržiavania ľudských práv zo strany veľkých e, či malých a stredných podnikov. A Európska únia musí zohrávať úlohu, referenčnú úlohu v tomto kontexte E, pre zvyšok sveta v, to, v tejto oblasti. Takýmto spôsobom tento program, ktorý e, práve prezentuje Španielsko um, um, v podstate rieši nespravodlivé dôsledky, ktoré môže mať globalizácia, uh, ktoré tu vznikajú na základe nesymetrickej pozície niektorých členských štátov, ktoré by mohli uh, viesť k nespravodlivosti a mohli by oslabiť dodržovanie ľudských práv najmä v najchudobnejších uh, regiónoch na planete. Ide o, tiež o podporu Um, medzi rezortnej pracovnej skupiny OSN, aby bolo možné vypracovať záväznú zmluvu, uh, ktorou sa ukončí porušovanie ľudských práv u nadnárodných spoločností v rámci medzinárodnej činnosti. Do tohto procesu by mali byť zapojené aj subjekty občianskej spoločnosti, rôzne aktéry, experti, um, zastupcovia akademickej obce, univerzit a aj iní. A taktiež ide o to, že chceme umožniť vytvorenie nových noriem, ktorým sa budú vymedzovať medzinárodné povinnosti e, pre nadnárodné spoločnosti. Ide o to, aby sme išli, e, aby sme prekročili aktuálny rámec, ktorý je dobrovoľný a ktorý predstavuje len sociálnu zodpovednosť e, firiem. Išlo by teda o záväzné dodržiavanie um, týchto uh, práv osôb, aby bol zabezpečený ich komfort, aby sa ukončila beztrestnosť, ktorú často si užívajú tieto nadnárodné spoločnosti. A z tohto dôvodu sme presvedčení, že Európska únia musí byť lídrom uh, a e, musím teda byť e, dokonalá, pokiaľ ide o vypracovávanie takýchto nástrojov, ktoré donútia všetkých hospodár, všetky hospodárske subjekty, či už nadnárodné alebo menšie, e, ktoré pôsobia v tretich krajinách a aby teda ich aj presvedčili, že je tu pridaná hodnota a že sa týmto nástrojom dodržiava vodiaci princíp OSN v oblasti ľudských práv. Or to the EU in the place of the chair of the UN Open-Ended Intergovernmental Working Group. Eh, predsedom eh, eh, tohto, tejto skupiny OSN na medzirezontnej skupiny, ktorá sa zaoberá týmto nástrojom, je pani Izabel s ktorou tu vítam. Ďakujem veľmi pekne, vítam a zdravím všetkých poslancov národných eh, parlamentov a Európskeho parlamentu. Ehm, ehm, ja sa eh, zúčastňujem mene Ekvadoru ehm, tej, tohto zasadnutia. Ja vám ďakujem za pokrok v rámci multilaterálnych eh, diskusí o tomto mm, záväznom, právne záväznom nástroji. Chcela by som veľmi pekne poďakovať Európskemu parlamentu za prijaté uznesenia, v ktorých Európsky parlament vyjadril podporu Európskej únie tomuto nástroju, aj tomuto negociačnému procesu. Určite nie je pochyb o tom, že Európska únia je aktérom, ktorý do tohto negociačného procesu priniesol veľa vplyv určitých druhov činností, nadnárodných spoločností a firiem v oblasti ľudských práv je reálny, skutočne reálny. Samozrejme existujú určité nezáväzné normy, e, dobrovoľné normy v tejto oblasti, ale skúsenosti preukazujú, že nevždy sa dodržiavajú a nevždy ich hospodárske subjekty aj uplatňujú. Iniciatíva, aby sme mali takýto právne záväzný nástroj, je nevyhnutná práve preto, že má takýto právne záväzný charakter. Pán predseda eh, prosí pani rečničku, aby čítala svoj text trochu pomalšie. Netreba zabúdať eh, okrem toho na to, že 80 statkov a služieb eh, sa produkuje v rámci roztriešteného systému Um, roztrúseného uh, za, um, za rôznymi hranicmi a v rámci rôznych právnych systémov a poriadkov. A z tohto dôvodu v júli 2014 Juafrická republika a Ekvádor navrhli uh, rezolúciu 28.9 počas uh, riadneho zasadnutia výboru pre ľudské práva OSN. Ide o rezolúciu, ktorou sa zriaďuje medzi, medzi, medzivládna pracovná skupina. Nemá teda mandát na obmedzené obdobie a e, teda e, táto skupina by mala byť zavedená, mala by pôsobiť, kým sa nevyjedná, nevyrokuje takýto medzinárodný záväzný nástroj. No a podľa e, zvyklostí a postupov OSN je e, teda Ekvátor by mal predsedať tejto pracovnej skupine, pretože stojí za touto iniciatívou. Od roku 2014 sme mali štyri zasadnutia pracovnej skupiny. Na štvrtom zasadnutí skupiny, ktorá sa konala v oktobri tohto roku, e, sa nám podarilo pokročiť o krok vpred, pretože poprvýkrát sme začali rokovať na základe návrhu textu, ktorý má 15 článkov. Prvý Ehm, prvé čítanie tohto návrhu textu ehm, prebehlo po tom, čo ehm, predsedníctvo Vysokého komisára OSN teda rozposlalo tento text. Tento návrh textu nezavádza žiadne nové povinnosti, to nie je mm, zámerom, ale ide o to, aby existujúce princípy boli dodržiavané, najmä v prípade, že existujú justičné prekážky, ktoré, ktoré sú um, niekedy prekážkou. No a z tohto dôvodu nadnárodné spoločnosti niekedy v súčasnosti nemusia zodpovedať za svoju činnosť a nie sú e, za ňu niekedy ani braní na zodpovednosť. No a ide teda o východisko, tento návrh textu predstavuje východisko, ale treba ho posilniť. Má štyri osy, e, predchádzanie porušovania ľudských práv v rámci medzinárodnej e, trestnej činnosti, práva obetí týchto porušovania ľudských práv, ich prístup k spravodlivosti a spravodlivému odvolaniu, taktiež Ehm, medzinárodné mechanizmy e, dohľadu a zriadenie súdu v tejto, e, v tejto súvislosti. E, význam tohto prvého čítania je taký, že nielen prebehlo prvé čítanie tohto návrhu textu, ale ide aj o to, že to prebo, prebehlo za prítomnosti 95 eh, členských štátov, OSN, zástupcov eh, odborov, mm, občanskej spoločnosti, delegátov z medzinárodných organizácií, z, boli tam tiež poverení eh, delegáti z Rady Európy, zástupcovia medzinárodných organizácií, eh, ktoré sa venujú v oblasti ľudských práv, taktiež zástupcovia zákonodarcov, eh, predstavitelia a poslanci jednotlivých parlamentov, zástupcovia cirkví, mnohé mimovládne organizácie, ktoré teda majú Eh, pred eh, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom eh, OSN konzultačnú úlohu a teda všetci títo sa na tomto procese zúčastnili a treba tiež zdôrazniť, že tam boli prítomní aj 30 experti zo všetkých kutov sveta, ktorí sa vyjadrovali k týmto článkom textu, návrhu textu. Uh, No a závery, ktoré vyplynuli z tohto štvrtého zásadnutia pracovnej skupiny, všetky, všetci zúčastnení e, boli vyzvaní, aby do konca februára 2019 vyjadrili svoje pripomienky k textu. Na základe diskusí, ktoré prebehli počas štvrtého zasadnutia pracovnej skupiny e, a pripomienky, teda, ktoré napokon dostaneme do konca februára, aj teda výsledky výsledky prebiehajúcich konzultácií. E, predseda a spravodajca následne e, bude revidovať návrh tohto textu právne záväzného nástroja. Koncom júla 2019 sa bude prezentovať tento, táto ďalšia verzia textu aby mohli následne e, diskusie pokračovať. Piaté zasadnutie pracovnej skupiny sa bude zameriavať na medzivládne rokovania na základe revidovaného znenia textu a teda na základe aj dobrovoľného protokolu k tomuto textu, na ktorý, ako sa zdá, sa zameriava na prístup k spravodlivosti a propaguje tiež e, spoluprácu medzi e, národnými subjektmi. E, pred piatým zasadnutím tieto, tieto regionálne Ehm, regionálni zástupcovia a iné zainteresované strany budú pokračovať v rokovaniach a program 5. E, zasadnutia sa v správnom čase predloží. Uvedomujeme si, že tento negociačný proces bude trvať celé roky, ako to bolo e, za každým, keď išlo o takéto viacstranné nástroje v oblasti ochrany ľudských práv. E, takýto, takáto široká účasť na tomto procese je veľmi dôležitá a potrebná vzhľadom na globálne problémy spoločnosti, sú viac prepojené, ale, ale v oblasti ochrany ľudských práv sú stále hranice prekažkov otázkou. Ďakujem pekne. Teraz je priestor, aby dostali slovo zástupcovia národných parlamentov, prípadne Európskeho parlamentu. Máme štyri oficiálne žiadosti o slovo od poslancov. Neskôr teda dáme slovo im, zástupcom národných parlamentov. Prvý bude pán Bakelarde Vasconcelos z Portugalska. Please. not working. Muito obrigado. Uh, muito obrigado. Uh... Ďakujem pekne za slovo. Ja som mal možnosť v októbri sa zúčastniť iniciatívy vo Viedni pod zaštitou rakúskeho predsedníctva témy sa týkali národného predsedovania Charty základných práv Európskej únie. Všimol som si, že v diskusii sa venovala pozornosť osobitne správnemu presadzovaniu týchto noriem a práv z tejto charty základných práv. A Ďalej v druhom rade to sa objavuje to, čo súvisí s európskym a medzinárodným presadzovaním tejto charty. V kontexte charty základných práv je dôležité, že platí naozaj všeobecne a je nerozdeliteľná a teda presadzuje neoddeliteľnosť ľudských práv. To znamená, že v prvých nástrojoch ľudských práv nerozlišujeme medzi právami a slobodami, teda občianskými, um, um, ekonomickými a kultúrnymi právami. A okrem toho nie je vhodné, aby sme pri charte o základných právach sa zamerali len na jeden výsek, teda tie prípady, ktoré spadajú do právomoci orgánov súdnictva. Je porutovanie hodné, že právna záväznosť eh, tejto charty v roku 2009 znamenala, že aj inštitúcie a členské štáty ju nie celkom eh, berú vážne, napriek tomu, že nadobudla právnu záväznosť. charta je právne záväzná, má prednostnú váhu v práve e, spoločenstva a pritom sa to nedodržiava. Na záver by som rád skonštatoval, že európske obyvateľstvo vo všeobecnosti sa stalo obeťou takéhoto konania, najmä v rámci globalizácie a kapitalizmu v štýle divokého západu. Je to takmer ako z Dickensových čias v eh, Anglicku, keď sa presadzovali eh, veľmi prísne úsporné opatrenia. Nadobudlo to v prípade Grécka naozaj tragické rozmery. Teda Nedá sa to celkom zosúľadiť s chartou základných práv, e, čo sa týka presadzovania ľudskej dôstojnosti okrem iného. Ďakujeme pekne. Ďalej dostáva slovo Manuele Petr Florendy z Rumunska. Nech sa páči, vážený pán poslanec. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Hovorí sa tu o rovnosti, o ľudských právach v podnikateľskom prostredí. Ľudské práva sa stavajú na rovnakú úroveň ako pracovné práva. Je to síce presné, ale nie celkom úplné, pretože ľudské práva tiež zahraňajú práva tých, ktorí nemajú prístup na trh práce vzhľadom na nespravodlivé podmienky v školstve alebo preto, že sú niečím odlišní. Napríklad a O tom svedčia viaceré príklady z EÚ aj z mimo EÚ. Rómska komunita napríklad. Hľadáme zamestnancov, ale Rómovia sa nemusia hlásiť. To nie je nejako nezvyčajné hlásenie a nepatrí to iba do minulosti. A pritom to hovorím ja ako poslanec, ale tiež to hovorím ako etnický Róm robíme niečo preto, aby sme bojovali proti takému dokonaniu Áno, robia členské štáty preto, aby tomu, proti tomu bojovali. No viac menej áno. Robia a veľké firmy niečo preto, aby proti takému dokonaniu bojovali. Niektoré áno, ale podľa mňa väčšina z nich nie. Preto by som povedal, že hlavné výzvy, ktorým sú európske inštitúcie vystavené, a mali by spolupracovať so súkromným sektorom. To sa netýka len dodržovania ľudských práv, ale tiež eh, presadzovania týchto práv, eh, najmä na úrovni znevýhodnených skupín. Ďakujeme pekne. Pán poslanec Petr Florin, teraz nasleduje pán Nordovi z neviem, či som to správne vyslovil, nebolo to celkom čitateľne napísané, z Dánska. Ďakujem. Pán Nordquist. Ďakujem. Predovšetkým panelistom bolo veľmi zaujímavé vypočuť si vaše vystúpenia. Ja pozorne sledujem dianie vo Francúzsku a tiež vašu prácu, pán Počí, je veľmi dlho už. Teraz sa snažíme presadiť niečo podobné cez dánsky parlament, aj keď to nie je jednoduché. E, ste nám veľkou inšpiráciou. Je dôležité taktiež pozerať sa navzájom na to, čo funguje v iných krajinách. Často je to veľmi dobrý argument, e, keď uvedieme, čo sa osvedčilo v iných krajinách. V tomto prípade vo Francúzsku. Myslím, že teraz e, nadišiel čas napracovať sa k viac právne záväzným nástrojom, nielen usmernenia. Usmernenia už máme dlho, ale nefungujú. Sú firmy, ktoré sú Um, väčšie než mnohé malé členské štáty. A to je naozaj vážny problém. To, čo sa týka pracovnej skupiny pre právne záväzné nástroje v kontexte podnikania a ľudských práv pre nás, pre národné parlamenty je dôležité tlačiť na naše vlády. Viem, že uznesenie bolo odsúhlasené v Európskom parlamente, ale keď vidíme, čo sa deje v členských štátoch, tam je toho veľmi málo. My sme sa snažili príjmať dánsku vládu k niečomu podobnému. Bolo veľmi ťažké vôbec ich eh, dostať na spoločné stretnutie na túto tému. Teda teraz spoločne aj Európsky parlament a národné parlamenty musia sa spojiť v tomto úsilí a eh, snažiť sa presadiť právne záväzné nástroje, pretože čas rozprávania, čas usmernení je už za nami. Teraz eh, nastala chvíľa konať. Ďakujeme pekne. Ďalej Eleni Stamajaki z Grécka. Ďakujem pekne za slovo. V decembri roku 2000 v Nice vo Francúzsku bola prijatá charta základných práv. Tam bola podpísaná na základe toho práva pracujúcich sú chránené a vnímané ako ľudské práva v rámci Európskej únie. Na základe ustanovení charty právo na prácu je týmto zaručené, taktiež je zakázaná nútená práca, je zaistená sloboda združovať sa v odboroch, právo na sociálne zabezpečenie, na nezamestnanosť, taktiež práca detí je zakázaná a mladí pracujúci sú tiež chránení. Rovnováha medzi osobným životom a pracovným životom je tiež zaistená a tiež sa v dokumente spomína osobitne materská dovolenka v greckej legislatíve akákoľvek forma priamej či nepriamej diskriminácie, ktorá súvisí s rodovou príslušnosťou, je zakázaná. Každý je chránený pred prepustením zo zamestnania, napríklad čo sa týka materských povinností a tiež e, platí právo osoby na rodičovskú dovolenku po narodení alebo adoptovaní dieťaťa. Okrem toho, dovolenku, rodičovskú dovolenku e, si môže čerpať aj otec, nie len matka a to nie len hneď po narodení. E, ministerstvo pre sociálne veci v Grécku okrem toho zaviedlo nový druh materskej dovolenky. Po narodení dovolenka určená na dojčenie a tiež na starostlivosť o dieťa. E, žiaľ, tieto ustanovenia neplatia pre e, rodiny, v ktorých sú obaj rodičia rovnakého pohľavia. A tiež to neplatí pre ľudí, ktorí spolu žijú len ako druhovia. Nie sú zosobášení. Žijú iba v partnerstve. Máme teda mnohé e, zákony v legislatíve, ktoré stanovujú práva pracujúcich. Napriek tomu dochádza k mnohým porušovaniam týchto práv. E, konkrétne by som rada spomenula, že mnohí pracovníci e, s nižšími zručnosťami pracujú pod veľkým tlakom, nemajú dostatočnú istotu v zamestnaní a tiež sa nemôžu byť istí, či si nájdu prácu opäť po tom, čo budú prepustení zo zamestnania. Ľudia okrem toho pracujú vo firmách, po tom, čo sa im udialo niečo e, e, komplikované, vieme, že pani Konstantina Kudeva e, bola vystavená útoku pri práci. Ona bola členkou odborového zruženia ako upratovačka. Grécka vláda podľa zákona od roka 2015 aj podľa ďalších zákonov a ustanovení zohľadňuje osobné zmluvy v konkrétnych prípadoch povolaní. Snažíme sa bojovať proti tomuto fenoménu akéhosi kontraktného ďalšieho zadávania práce. Takýto zákaz už potvrdil Európsky súdny dvor. Kolektívne dohody musia platiť a musia sa prasiť také opatrenia, aby sa chránili práva pracovníkov. V tomto rámci, keď hovoríme o ľudských právach a o podnikoch, musíme hovoriť o ochrane práv pracovníkov, o zraniteľných skupinách, o ženách, Tiež musíme hovoriť o právach ľudí s postihnutím, pracovníkov s postihnutím, o osobách z komunity LGBT. Musíme hovoriť o právach ľudí nad 50 rokov, o imigrantoch, utečencoch. Tiež musíme hovoriť o ochrane pracovníka na pracovisko mimo pracoviska. O tom, aké práva má tento pracovník. Ďakujeme pekne. V neposlednom rade teraz dostane slovo pani Roza Aldea zo Španielska, nech sa páči. Ďakujem pekne za to, že dostávam možnosť vyjadriť sa aj ja na tomto stretnutí podvýboru pre ľudské práva. Štvrté stretnutie medzivládnej pracovnej skupiny prebieha tiež v tomto kontexte. 15. až 19. novembra vieme, že Európska únia sa aktívne zúčastňuje tohto stretnutia a je zastúpená viacerými členmi. Španielsko sa tiež zúčastnilo, keď sa hovorilo o tom, aby aj obete mali svoj hlas. Tiež tam vystúpili obhajcovia ľudských práv, priamo nezávislé médiá a Národné inštitúty pre ľudské práva. Ich úlohou je, aby boli vypočuté hlasy tých, ktorých práva sa porušujú. Tiež sme dali priestor e, zástupcom firiem a tiež sa tam prejednali akčné plány v oblasti ľudských práv a ako to prispieva k tomu, aby sa o obete odškodnili. Ďakujem. Eh, thank you very much. Is there... Ďakujeme pekne. Ešte niekto by sa rád vyjadril v tejto časti? Vy zastupujete mimovládky? Mám tu dve mená pani Adriana Espinoza, ktorá je z Európskej koalície pre spravodlivosť vo firemnom sektore. Ďakujem pekne. Podľa toho, čo som si vypočula, eh, predpokladám, že sa všetci zhodujeme na tom, že jedna z víziev, ktorý sme vystavení, je zaistiť, aby sa dodržiavali ľudské práva v globálnom biznise. Som veľmi rada, že aj poslanci národných parlamentov, aj zástupcov európskych inštitúcií sa takto dnes stretli pri tejto príležitosti. Chcela by som zdôrazniť, že máme jedinečnú príležitosť e, vysporiadať sa a povenovať sa tejto výzve. Francúzsky zákon, ktorý popísal pán Potier, e, priniesol naozaj zásadnú zmenu, pretože je to prvý zákon na globálnej úrovni, ktorý e, zavezuje veľké firmy dodržiavať ľudské práva aj v zámorských prevádzkach Mm, musíme však uznať, že Francúzsko v tomto nie je osamotené. V súčasnosti čoraz viac krajín sa venuje eh, zvažovaniu takéto legislatívy, ktoré by zavezovala firmy vyhodnocovať eh, aspekty ľudských práv aj v dodavateľských reťazcoch. To sú teda eh, firmy povinné zohľadňovať aj ľudské práva vo svojom plnení záväzkov a to je v súlade s hlavnými zásadami Európskej únie, ktoré boli prijaté a zakotvené v dokumentoch. Uvedieme príklady. V Švajčiarsku napríklad prebieha legislatívny proces, e, ktorý sa týka právnej zodpovednosti firiem. A e, to má veľkú podporu aj súkromného, aj podnikateľského sektora ďalej Holandsko a Rakúsko. Aj tam sa diskutuje o legislatíve, o práci detí a o odpade. Nemecká vláda tiež zvažuje legislatívu, aby firmy museli tiež prihľadať ľudské práva vo svojej činnosti. Ľudsk- teda tieto krajiny sa snažia reagovať na čoraz väčší dopyt v spoločnosti. Mimovládky, e, rôzne združenia spotrebiteľi, alebo dokonca aj firmy čoraz viac volajú potom, aby sa presadili záväzné pravidlá, ktoré by zaväzovali firmy dodržovať ľudské ľudské práva. Vidíme, že vo Luxembursku, vo Fínsku prebehajú v tomto smere kampane. Takáto legislatíva má čoraz väčšiu podporu, pretože jednak e, pôsobí preventívne a to veľmi silne a tiež na druhej strane zlepšuje prístup k spravodlivosti pre obete e, nespravodlivého konania firiem. Teda je to veľmi efektívny nástroj e, ktorí ľudia si žiadajú e, zmeny, už sa objavili v niektorých členských štátoch, e, dokonca aj v niektorých firmách. E, naozaj je tu takéto takéto načenie, ak Európska únia nechce zaostávať, aj na európskej úrovni by sa mali prijať záväzné pravidlá o tom, aby firmy dodržiavali ľudské práva a to povinne. Ďakujeme pekne. Teraz Pani Depi Štodhartorej, koordinátorkou a zastupuje sieť podnikateľských subjektov. Ja pracujem priamo v teréne s rôznymi združeniami v Ázii, a my e, vidíme pravidelne, že porušovanie ľudských práv v podnikateľskej činnosti to je jeden z najvážnejších e, fenoménov porušovania ľudských práv v teréne. Naozaj si veľmi cením, e, že sa tejto téme venujete do onkoca aj v Mianmarsku, kde sme vystavení genocidnej situácii voči Rohingom. Vidíme, že aj táto kríza má ekonomické podnikateľské dimenzie. je treba uznať, že Európska únia e, nemá v tomto smere regionálny akčný plán e, o ľudských právach podnikaní ani rakúske predsedníctvo zatiaľ nemá. Teda ani Rakúsko ako predsednícka krajina nemá takýto akčný plán, ani Rumunsko ako krajina, ktorá prevezme predsedníctvo po Rakúsku. Je treba sa však pozrieť nad rámec týchto dobrovoľných usmernení a posunúť sa priamo k prijatiu modelu ako napríklad e, zákon povinného prihľadania na ľudské práva, tak ako sa prihol vo Francúzsku nedávno a tiež je treba eh, ísť podľa príkladu Ekvádoru z hľadiska toho, čo sa robí na úrovni eh, tej krajiny a tiež na úrovni OSN, eh, na úrovni medzivládnej pracovnej skupiny, tak aby podniky museli plniť svoje záväzky v oblasti ľudských práv a tiež, aby tie štáty, ktoré chcú intenzívnejšie chrániť ľudské práva, aby mali možnosť to urobiť aby mohli teda chrániť záujmy ľudí, ktorí žijú na ich území. Ešte by som rada dodala, že žiaľ, keďže som bola v Ženeve, eh, pri tom, ako prebiehala táto medzivládna konferencia, bolo veľmi veľkým sklamaním, že Európska komisia a jej zástupcovia a vlastne bránili eh, priaznivému priebehu tohto procesu. Rozhodne to nebolo v súlade s hodnotami Európy a so želaniami a hodnotami Európskeho parlamentu. Ceníme si úsilie, ktoré sa vykonáva na úrovni jednotlivých európskych inštitúcií na to, aby sa presadil rozsiahly eh, eh, proces zakomponovania ľudských práv aj v podnikateľskej činnosti je potrebné, aby aj v obchodných a investičných dohodách e, sme sa posunuli na úplne inú úroveň. E, tu už nie sme v Bruseli, sme na divokom západe. V roku 2016 ombudsmanka zistila, že Európska komisia sa dopustila z administratívy kvôli tomu, že nevykonala dopadovú štúdiu e, na ľudské práva v kontexte dohody o voľnom obchode EU-Vietnam. O dva roky neskôr, teda tento rok, návrh doho- investičnej dohody o ochrane investícií medzi EU a Vietnamom tiež, e, a to je veľkým šokom, chýbajú aspekty ľudských práv. Napriek tomu, že vieme, že v poslednom e, roku a pol vietnamské orgány spustili e, najintenzívnejšiu kampaň boja proti a aktivistom v oblasti ľudských práv za posledné roky. Ak teda chceme niečo zmeniť, musíme úplne prepracovať celý proces a tiež obsah dohôd o voľnom obchode a dohôd o ochrane investícií. A ešte na záver by som chcela vysloviť veľmi silné slova kritiky eh, na margo mechanizmu eh, riešenia investičných sporov USDS. Vidíme, že toto sa zneužíva na to, aby sa povolilo firmám vyhýbať sa a plneniu svojich záväzkov v oblasti ľudských práv a tiež e, to sa týka možnosti e, nápravy pre ovplyvnené e, komunity. To nesmieme pripustiť, keď vidíme, že firmy žiadajú, aby mali právo neprihľadať na porušovanie ľudských práv. Musíme si spomenúť, že keď bolo zrušené otroctvo v Európe, obchodníci s otrokmi dostali odškodné za ušlé zisky kvôli tomuto zákazu. Nesmieme pripustiť, aby sa e, opäť sklzlo k takýmto praktikám v tomto regióne, ale aj na celom svete. Uh, vážení kolegovia, máme tu ešte jedného poslanca, ktorý sa hlási o slovo. Berto Aerova, e, člen e, talianského parlamentu. Nech sa páči. Dobrý deň. Som tiež podpredsedom Výboru pre ľudské práva, ktorý bol nedávno vytvorený. Plne súhlasím a vítam aktivity, ktoré sa urobili vo Francúzsku, pokiaľ ide o beztrestnosť nadnárodných spoločností ktoré doteraz nedodržiavali chartu ľudských práv. Takisto by som chcel podporiť to, čo povedali portugalské a dánsky kolegovia. Musíme zmeniť naše stanovisko. Nesmie mať iba usmernenia, musíme mať právne záväzné nástroje Práve tady často vidím vo vzťahu medzi nadnárodnými spoločnosťami a štátmi, hlavne v Afrike, je, že tam dochádza k vážnemu porušovaniu ľudských práv, čo vedie k hospodárskym, ale aj ľudským dôsledkom. Videl som, ako ľudia pracovali v strašných podmienkach a nadnárodné spoločnosti často predávajú svoje výrobky prostredníctvom štátu. Takže nes- mali by sme iba pracovať proti e, národným spoločnosťam, ktoré nedodržiavajú ľudské práva, ale mali by sme konať aj spoločne v rámci Európskej únie, pretože tam sú tiež zastúpené vlády, ktoré vo svojich štátoch dovolujú, aby boli porušované ľudské práva a niekedy to porušovanie vyzerá ako e, moderné otroctvo. Musíme dať dohromady národné vlády, pretože nemôžeme ísť iba e, po spoločnostiach. Možno niektoré spoločnosti zmenia svoj e, spôsob práce, ale keď e, budeme e, spolupracovať s OSN, budeme môcť presne menovať, e, ktoré vlády idú ruka v ruke s nadnárodnými spoločnosťami. Ďakujem veľmi pekne a chcel by som dodať, vážení kolegovia, vážení diváci, že tzv. noví členovia únie, to znamená e, stredne, krajiny strednej a východnej Európy, čelia vážnym, úlohom vážnej výzve, pokiaľ ide o situáciu v oblasti ľudských práv a potrebujú investície a nadnárodné spoločnosti ktoré prišli k nám po vstupe do EÚ, tiež e, e, sa stáva, že nedodržíva ľudské práva, vládne tam nespravodlivosť a preto e, táto otázka je veľmi dôležitá aj u nás, nie len v tretích štátoch. No a nakoniec by som rád dal slovo na 1,5 minúty ešte vám. Vy ste boli prispívateľkou v tomto paneli. A teraz by ste mohli v rovnakom poradí, ako sme začali reagovať na diskusiu. Takže najprv dávam slovo pani Sahan. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám všetkým za tieto pripomienky. Chcel by som, chcela by som teda hovoriť o tom divokom kapitalizme. E, pokiaľ ide o Portugalsko, tak naozaj e, chceme dosiahnuť transformáciu e, týchto reťazcov a e, ďakujem aj greckému zástupcovi za to, že nám povedal, e, kto sú títo pracujúci ľudia. To nie sú iba tí, ktorí už pracujú, ale aj tí, ktorí sa chcú dostať na trh práce a ktorí nemajú riadne pracovné zmluvy. Takže naozaj hovoríme o širokej škále ľudí, ktorí by mali byť pokrytí všetkými týmito vecami. Bolo povzbudzujúce vypočuť si, že mnohých e, poslancov inšpiruje e, francúzske právo a myslím si, že to ukazuje, že francúzske firmy naďalej e, vytvárajú zisk a dúfam, že sa o tento zisk delia so svojimi zamestnancami, ale je naozaj fér povedať, že ak požiadame firmy, aby E, urobili preventívne opatrenia. Nemalo by sa to považovať za takú e, radikálnu žiadosť. Všetci by sme e, mali žiadať o ukončenie konkurenčnej výhody, ktorú majú tie firmy, ktoré nedodržiavajú ľudské práva. Tie, ktoré dodržiavajú ľudské práva, sú v nevýhode, takže mali by sme sa snažiť vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých No a nakoniec by som sa reagovať na to, čo povedala moja dobrá e, priateľka Vicky a to, že by sme si chceli vypočuť všetky vaše hlasy. Um, dnes ráno sme sa podeli o mnohé dobré postupy a dúfam, že si od vás uh, na budúci vypočujeme viac. Ďakujem. Dobre, teraz pán Kano. A ďakujem veľmi pekne. Mnohé vystúpenia sa e, zameriavali na potrebu mať e, záväznejšie dohody. A my máme také skúsenosti zo súkromného sektoru, že takéto záväzné dohody by boli dobré aj pre firmy, pretože by pochopili, kde je červená čiara. A keď hovoríme o zmluve, tak je tu ešte aj problém e, celosvetového vedenia nie je jasné, e, ktorá krajina v rámci nadnárodných reťasov bude mať tú právomoc, aby e, donutila e, firmu dodržiavať ľudské práva. Jednoducho toto bude celosvetová konverzácia, ktorá bude stále dôležitá. Tiež by som chcel povedať, že kontakty bez zmluv tiež existujú. Máme zaujímavé uh, E, príklady v Nemecku, vo Francúzsku, kde sa snažia zaviesť toto povinné e, dodržiavanie ľudských práv zamerané na budúcnosť a vidíme, ako tu vznikajú zodpovednosti. No a pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv, myslím, že naďalej e, uvidíme dobré praktiky. Parlamenty často prišli s najlepšími postupmi a keď sa pozrieme na niektoré firmy, tak zmenili spôsob, akým fungujú a teraz naozaj kontrolujú dodržiavanie ľudských práv. Je to dôležité, nevyhnutné aj preto, aby sme vedeli, ako merať nielen negatívne, ale aj pozitívne vplyvy dodržiavania alebo nedodržiavania ľudských práv. Máme tu o, dobré procesy, ktoré tu vznikajú a hľadáme spôsoby, ako tieto dobré procesy možno uplatňovať aj v iných o, kontextoch. Dobre, a teraz tu máme poslanca francúzského parlamentu, pána Dominika Potiera. Ďakujem veľmi pekne za túto e, diskusiu, bola veľmi oduševnená a v podstate sa tu um, odráža aj tá dynamika, um, že teda e, budeme um, zvyšovať dynamiku a musíme zabezpečiť, aby tieto eh, pravidlá v oblasti ľudských práv boli záväzné, pretože ide o jeden eh, fakt, z faktorov miera. Eh, aj konkurencieschopnosť prechádza cez dodržiavanie ľudských práv a ochranou životného prostredia, pretože ak budeme uplatňovať nejaké nízke náklady, nemôžeme to robiť na úkor ľudských práv či poškodovania životného prostredia. Je potrebné, aby sme sa opierali aj na globálnej úrovni o takéto princípy, ako sme uplatnili my vo Francúzsku. ne, nesmie ísť o nejaké poloopatrenia, že sa budeme opierať o detskú prácu alebo o využívanie vzácných materiálov. No a mám dobrú správu. Eh, jedna zo spoločností ma informovala o tom, že má najlepšiu, eh, najlepší plán v tejto oblasti a budeme im odovzdávať tejto eh, v súvislosti cenu. A to je tá najlepšia dynamika v tomto kontexte. Je to najlepšie, pretože máme tu v podstate rovnaké, rovnaké, rovnaký odpor, ako to bolo v prípade zrušenia Ehm, zrušenia otroctva, a tak ako to bolo e, v prípade iných e, prípadov, takže je potrebné e, zohľadniť aj tú inovačnú kapacitu spoločnosti, aby napravili tieto riziky. A ja verím v európsky model európskych spoločností, že vytvoria takýto, takýto, takýto model a, spravia z tejto obozretnosti svoje kormidlo, ktoré ich bude, bude viesť a tým vlastne globalizácia získa ľudskejšiu tvár. Ďakujem veľmi pekne pekne. Ďakujem teraz, pán senátor Altava. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, v prvom rade e, by som sa chcel venovať tomu, čo povedal kolega z Rumunska. Povedal, že sú isté spoločnosti, ktoré niekedy nedovolia Rómom, aby pre nich pracovali. To je u nás zakázané španielskou ústavou. My si myslíme, že mnohí Rómovia alebo mnohí ľudia, ktorí prídu z Rumunska k nám, musia mať rovnaké e, práva ako Španieli, pokiaľ ide o e, sociálne zabezpečenie, ekonomické práva, sociálne práva. No a nakoniec by som e, chcel povedať, že je veľa spôsobov, ako vyriešiť tento základný problém Španielsko si vybralo e, jedno riešenie, konkrétne riešenie, ktoré je dôležité, pretože vzniklo na základe koncenzu. To znamená, že je tu skutočná vôľa e, aj plniť toto riešenie, pretože ho akceptovali odbory, e, zákonodarcovia, akademici a jednoducho všetci, ktorých som spomenul predtým. A čo my chceme, je postarať sa o to, že sa nám podarí naplniť podmienky e, zmluvy. To musia pochopiť všetky členské štáty, všetky štáty, ktoré sa e, nachádzajú v pracovnom právnom reťazci. E, Španielsko žiadalo zodpovednosť od svojich E, firiem a zodpovednosť aj v stratégiách, ktoré uplatňujú. A my vidíme, že ľudské práva sa uplatňujú viac než v minulosti. E, malé a stredne veľké podniky e, vo svojich štatútoch majú uvedené aj Národný akčný plán. A to je všetko, čo som chcel povedať, pretože aj tak už nemáme viac času. Ďakujem. A teraz na záver pani Albornos. Ďakujem veľmi pekne. Ako viete, Ekvador um, má na starosti rokovania o záväznej dohode a toto je privilegium pre mňa hovoriť pred Európskym parlamentom. Je to uh, privilegium byť tu aj pred uh, vami, poslancami národných parlamentov, občami a chcela by som vás požiadať, aby ste požiadali svoje uh, vlády, aby sa aktivnejšie zapájali do vytvorenia e, právne záväzného nástroja OSN. Legislatíva musí byť schopná prispievať k dodržiavaniu e, vnútroštátneho medzinárodného práva v tejto oblasti. Chceli by sme podporovať a prispieť ku koncenzu, pretože koncenzus je potrebný na to, aby táto legislatíva sa naozaj uplatňovala. Takže e, by som chcela e, vyzvať e, parlament, Európsky parlament, aby sa aktivnejšie zúčastňoval na rokovaniach o tomto veľmi dôležitom medzinárodnom nástroji. Ďakujem veľmi pekne za všetky vaše príspevky. Ďakujem všetkým európskym poslancom, všetkým poslancom národných parlamentov za ich vystúpenia a myslím si, že dnes sme tu veľmi dobre oslávili e, výročie e, Všeobecnej deklarácie OSN o ľudských právach. Želám vám všetko najlepšie. Iniziamo questo terzo panel. Eh. Dobre, tak eh, začníme tretí panel. Viete, že má dočinenia s trvalo udržateľným rozvojom a ľudskými právami. Je nám cťou a potešením, že je tu s nami pán Wei Wei. Budeme hovoriť o trvalo udržateľnom rozvoji a ľudských právach. Ako sme videli ráno, Všetci si tu vymieniali názory eh, v rámci univerzálnej deklarácie OSN o ľudských právach. Hovorilo sa o demokratických spoločnostiach, hovorilo sa o niečom takom základnom, ako je eh, sloboda vyjadrovania sa. A je mi naozaj privilegium dať slovo takému dôležitému hostovi, ako je pán Weiwei. Je to čínsky umelec, ktorý je e, sochár, fotograf, filmár a aj kritik um, režimu a um, zapája sa do rozpravy o ľudských právach a demokracii, takže ho vítam tuto na našej rozprave o demokracii a ľudských právach a dávam mu slovo. Nech sa páči. <coughs> Ďakujem vám všetkým, dámy a páni. čo vlastne znamená byť človekom? Byť človekom má isté e, dôsledky. E, ľudia musia e, dodržiavať ľudskú dôstojnosť a uvedomovanie si a ľudské aktivity sú e, zapracované e, do myšlienok a celkovo do e, širšej spoločnosti. Právo na vzdelávanie, právo na zhromažďovanie sa, právo na slobodné vyjadrovanie sa vytvárajú konkrétny spôsob zmýšľania, ktorý zabezpečuje aj možnosť slobodne sa vyjadrovať ak e, zabraníme ľuďom vyjadrovať sa, tak e, v podstate im zabraníme byť e, človekom. Ak sa vzdáme týchto základných myšlienok, vzdáme sa aj našich základných morálnych myšlienok a dôjde potom ku humanitárnej kríze. Prešli už viac ako dve storočia, odkedy bola koncepcia ľudských práv prvý raz navrhnutá. Medzi tým prešli ľudské práva rôznym historickým vývojom a svet zažil obrovské zmeny. Európe to, čo bolo kedysi e, zbierkou kolonialistov sa zmenilo na demokratické spoločnosti s kapitalistickou orientáciou. Majú demokratický rámec a mechanizmy, ktoré majú dodržiavať ľudské práve v rámci globalizovaného sveta. Aj iné spoločnosti prešli štruktúralnými zmenami a koncepcia ľudských práv e, teraz čelí obrovským výzvam a tieto výzvy vychádzajú nielen zo žiadostí a požiadaviek rôznych štátov a oblasti ekonomické, sociálne, politické, ale aj z ich konkurenčných eh, záujmov. Sú tu aj rôzne skupiny, ktoré rôznym spôsobom chápu ľudskú dôstojnosť, morálku a sociálnu zodpovednosť sú tu rozdiely aj v tom, ako vnímajú uplatňovanie eh, ľudskej dôstojnosti a ľudských práv. Tej realite, v ktorej žijeme dnes, oslabujeme a strácame základné e, princípy e, ľudských práv a humanitarizmu. Morálne právo e, na ľudské práva a aj schopnosť vôbec uplatňovať naše práva. Tejny nám ukazujú, že oslabovanie a strata morálnych hodnot je vždy sprevádzaná aj stratou iných hodnot. Na svete je 70 miliónov utečencov, ktorí sú nutení utieť zo svojich domovov naše e, životné prostredie, naša príroda e, neustále trpí a ekologická rovnováha je čoraz e, krehkejšia. Miestne konflikty a politické krízy nás naďalej ohrozujú. Regionálna politická nestabilita narastá a autokratické režimy brutálne uplatňujú svoju vôľu a demokratické vlády tak tých je stále menej kapitalistický poriadok eh, zhoršuje globálnu medzeru medzi chudobnými a bohatými. Ešte nikdy nebol ľudstvo takto rozdelené a neisté. V mnohých krajinách a regiónoch na svete jednotlivci nemajú ani šancu získať vzdelanie, informácie alebo slobodne komunikovať. Nemajú nejaký e, spôsob, ako e, rozvíjať svoju kreativitu. Nemôžu si užívať e, slobodu vierovýznania a iné slobody škody. A toto všetko eh, je nebezpečné. A boli uväznení aj eh, právnici, eh, mnohí ktorí oponujú vládam, boli uväznení a zavraždení. Cenzúra sa stále viac uplatňuje a mimovládne náboženské organizácie boli brutálne utlačené. Skorumpované režimy stále ťažia e, z bezohľadného predaja zbraní. E, diktatúry si e, užívajú tichú podporu kapitalistických národov. Náboženské rozdielne, etnické E, spory, regionálne e, spory. E, tieto všetky iba podporujú primitívne mocenské hry. Logika je jednoduchá oslabiť práva jednotlivcov a podporovať záujmy vlád a záujmových skupín sloboda prejavu, sloboda zhromažďovať sa a ďalšie slobody sú e, všetko slobody, ktoré sú potláčané e, v niektorých štátoch. Treba zrevidovať koncepciu ľudských práv. Diskusie o ľudských e, právach sa kedysi zameriavali na jednorozmerný vzťah medzi právami štátu a právami jednotlivca, ale teraz sa ľudské práva rozvíjajú do rôznych vzťahov. E, bez ohľadu na to, či požiadavky e, sú zadefinované v rámci práv jednotlivca alebo záujmových skupín. Ani e, jedno z týchto práv však nie je izolované. Teraz sú tieto jednotlivé vlády navzájom závislé od seba. Právo na vzdelávanie eh, detí eh, a právo detí vyrastať, právo eh, so vzdelaním právo žien <clears throat> na ochranu, právo na ochranu iných živých bytostí prispievajú k prežitiu ľudskej, ľudského druhu a aj ochrana rôznych ekosystémov je tiež úzko napojená na ochranu životných prostrediov. Veda a rozvoj poznatkov tiež veľmi dôležitá, hoci e, autoritárske režimy e, zasahujú do súkromia a e, zintenzívňuje sa psychologická manipulácia a zotročovanie na všetkých úrovniach a je to čosi, proti čomu musíme bojovať kontrolou eh, internetu a rôznymi technológiami na rozpoznávanie tvári zasahujú autoritárske režimy do životov ľudí, ich myšlienky a mm, no, konanie tiež ovplyvňujú a snažia sa ovplyvniť ich politické myslenie a ovplyvňujú eh, teda aj eh, rôzne skupiny tieto eh, nové sociálne eh, podmienky, ako aj konsenzus v oblasti ľudských práv sa nepodarilo dosiahnuť a niekedy eh, sú tieto, tieto snahy len prázdnymi rečami a sú veľmi krátko zrake. V súčasnosti um, Európa, Spojené štáty, Rusko a Čína um, vlastnia a um, vyrábajú zbranie a ak nezabránime týmto postupom, ktoré umožňujú um, tak, takéto šírenie a rozvoj um, ozbrojených uh, konfliktov. No a uh, podobne, ak sa nám nepodarí um, zabrániť um, takéto, um, takéto bránenie um, a um, ľudským uh, inštinktom zo strany autoritárskych uh, režimom a musíme zabrániť takémuto koneniu, konaniu. Uh, ľudské práva nie sú exkluzívne len pre jeden región, patria celé, celému ľudstvu je potrebné presadzovať ich dodržiavanie, pretože inak bude narušená dôstojnosť všetkých ľudí pretože jedine za týchto podmienok sa podarí ľudstvu mm, ďalej prežiť. Princíp ľudských práv je e, jednoduchý, ale Mm, je potrebné dosiahnuť eh, konsenzus, ale niekedy si, mm, možno sme eh, nedostatočne eh, odvážni na to, aby sa nám podarilo presadiť tieto ľudské práva. Možno by sme mali nechať um, svet, aby sa premenil na ruinu, ale musíme naďalej presadzovať hodnoty, s ktorými sa všetkými budeme môcť eh, stotožniť, eh, uznávanie právy a pochopenie vedy a taktiež e, rešpekt voči životu a dôvera v spoločnosti. A ak sa nám to má podariť, tak musíme eliminovať prekážky, aby, sm, aby e, všetci e, chápali definíciu života a hodnoty, ktoré ľudia a iné živé bytosti majú, teda ide o život, to je napojené na, aj na ich prostredie. Je potrebné uznať hodnotu života. Toto všetko sú eh, veľmi významné eh, hodnoty a je potrebné ešte ďalej vyvíjať úsilie v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne za toto vystúpenie. No a teraz e, dávam slovo poslancom, otváram diskusiu a začneme pani Eriko Beno z Rumunska. Dobrý deň, dámy a páni. Som veľmi rada, že môžem byť dnes medzi vami. Ďakujem veľmi pekne za uh, dnešnú diskusiu a myslím, že keď hovoríme o ľudských právach, tiež je veľmi dôležité e, úzko sa e, prizrieť na kultúrne práva, ktoré súvisia s ľudskými e, právami. V EÚ existujú komunity, ktoré čelia rôznym ťažkostiam v oblasti tvor, tvor, tvorby politík, pokiaľ ide o kultúrne práva, jazykové E, práva. Maďarská menšina v Rumunsku je jednou z takýchto e, komunít a je potrebné zdôrazňovať aj kultúrne potreby našich komunít, najmä v oblasti vzdelávania a je potrebné teda zdôrazňovať aj používanie národnostných jazykov. A tieto otázky sú navzájom prepojené a mm, je to na, prispieva to k e, rozvoju na národnej úrovni a k udržateľnému rozvoju na úrovni EÚ. Máme tu mnohé prístupy k e, kultúrnym jazykovým otázkam a k ľudským právam. Sú tu rozdielne prístupy v jednotlivých spoločenstvách a komunitách a a európske politiky zdá sa, že sú eh, priateľské voči týmto menšinovým komunitám ale je treba ich posilňovať a um, je potrebné zabezpečiť európsky eh, štandard na ochranu menšín a my sa domnievame, že Európska únia bude v budúcnosti musieť eh, zvážiť um, takýto európsky štandard, pretože národnostné menšiny um, sú teda vo veľkej miere zastúpené na našom kontinente. Pani Angela Guerra. Eh, e Ďakujem pekne a ja sa chcem poďakovať nášmu hlavnému rečníkovi, chcem oceniť jeho prínos v boji za prezidovanie ľudských práv aj v kontexte agendy do roka 2030, eh, tak aby krajiny sa postavili z oči voči výzve, ktorá súvisí najmä s ľudskými právami. Aj Portugalsko sa snaží venovať týmto témam. Snažíme sa aj bilaterálnou spoluprácou do toho zapojiť e, aj iné krajiny, kde je úradným jazykom portugalský jazyk. Aj v rámci medzinárodnej spolupráce sa chceme e, z pozície EÚ zasadovať za túto vec. Domnievame sa, že aj zdravie je v tomto smere kľúčové v dnešnej dobe osobitne E, sexuálne zdravie, reprodukčné zdravie. Nedávno som priedla delegáciu, respektíve viedla som delegáciu e, v rámci Afrického fóra. tak sme sa venovali tiež týmto témam aj v kontexte Afriky Ekigal. Sa zasadzuje za tieto práva v celej Afrike a sú tam veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami a regiónmi v tomto smere. Právo na rodinu, na založenie rodiny, alebo aj nezaloženie rodiny, ďalej eh, hlavná starostlivosť, základná starostlivosť tiež eh, ochrana reprodukčných možností, plodnosť. Je tu ešte mnoho prostriedkov, ktoré by sa mali na tieto účely využiť, aj keď sa vždy hovorí o úsporách ministerstva zdravia, často poskytnú tieto prostriedky, ale nie sú v skutočnosti e, sprístupnené na tieto účely. Chcela by som sa opýtať, e, ako by aj tieto základné práva sa mohli zaručiť, nie len e, zmietnúť zo stola s argumentom, úsporných opatrení a ako by sme mohli presadiť tieto ciele aj napriek odporu niektorých krajín. Je to totiž aj um, v súvislosti s migráciou veľmi horúca téma. Dve minúty, prosím. Dodržiavate rečnícky, rečnícky čas. Barbara, prosím, ukáž ten správny príklad. Ďakujem veľmi pekne za vaše vyhlásenie a chcela by som vám tiež veľmi pekne poďakovať za to, že e, používajte svoje e, politické myslenie na to, že sa zapájate do kritiky a snažíte sa zlepšiť e, um, aj určité politiky EÚ, pretože my máme pocit, že niekedy sme zúfalo e, zlyhali, pokiaľ ide o integráciu migrantov na našich hraniciach. Takže za toto vám ďakujem. Poďalšie ste spomínali koncept e, ľudských práv. Hovorili ste, že Ehm, sa treba oslobodiť od strachu, ehm, od eh, vlád, ale aj od chudoby napríklad. A myslím si, že toto bolo kľúčovým aspektom, keď vyhlásenie ľudských práv ehm, bolo pripravované a spracovávané. No a keď sa pozrieme na európske politiky alebo aj na nedávne eh, stratégie EÚ v oblasti migrácie, tam sa eh, takéto chápanie tiež posilňuje. Myslím, že nemusíme to prepísať popisovať na novo. Jednoducho treba e, tieto politiky správne implementovať. A keď sa pozriete na akčný plán e, EÚ v oblasti ľudských práv, tam sa to nachádza. E, tam sa nachádza aj to, že nikto nemôže žiť dôstojný život, ak je v moci chudoby a v moci strachu. Čiže myslím si, že Európska únia vykonáva veľký kus práce a dobrý kus práce pri presadzovaní tohto konceptu, ale niekedy samozrejme upadáme späť do e, retoriky z z, z obdobia studenej vojny a keď hovoríme, že niektoré občianské práva sú dôležitejšie ako iné, taktiež treba, treba posunúť na medzinárodnú úroveň, napríklad na pôdu OSN, aby e, sme si uvedomili, že koncept ľudských práv možno presadiť len vtedy, ak si uvedomíme e, a to, že je potrebné tieto e, ľudské práva a občianské práva zabezpečovať e, spoločne a ich dodržiavanie. Ďakujem. Merci beaucoup, monsieur le président. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcela by som sa ja pripojiť e, k tým, ktorí poďakovali Ajovi Vejovi um, za prítomnosť na dnešnom zasadnutí. Môže sa vyjadriť v Európskom parlamente, ale nemôže sa vo svojej krajine vyjadrovať. Čiže to je výrazný signál, ktorý Európska únia vysiela aj vo vzťahu k e, Európskemu parlamentu. Spomínala sa tu aj Sacharovová cena, ktorá bola akýmsi predvojom um, u ľudí, ktorým následne bola udelená Nobelová cena. No a chcem nadviazať na tento dialog, um, o ktorý sa tu spomínal medzi európskymi poslancami a národnými poslancami a, a chcem um, spomenúť dve iniciatívy, ktoré boli uplatnené tu v Belgicku na parlamentnej úrovni. Jedna v rámci skromného bruselského parlamentu ide o uznesenie, ktoré sa uh, Eh, týka poskytovania eh, humanitárnych víz eh, a taktiež migračná politika solidárneho charakteru a trvalého charakteru, teda na, pôjdeme aj na Marakešský summit v tejto súvislosti a niektoré krajiny už jasne vyhlásili, že e, tento e, pakt, ktorý sa tam má podpisovať, nepodpíšu, pretože nejde o, o povinný pakt. No a aj v Belgicku prebieha diskusia medzi niektorými väčšinovými politickými stranami a najmä e, medzi nacionalistickou stranou a prvým, teda premiérom, e, pričom tá nacionalistická strana odmieta podpísanie a zároveň záväzok e, k tomuto paktu, čiže to som chcela spomenúť. A tiež chcem spomenúť, že v Bruseli v rámci viacerých e, zhromaždení organizujeme významné kolokvium na tému situácie v Burundi, pretože ide o jeden z príkladov, kde sa jednoznačne nedodržiavajú ľudské práva, pretože e, predseda odmietol splniť svoje záväzky, pričom v Ruši podpísal E, záväzok, že zase nebude uchádzať o druhý mandát po ukončení prvého. No a e, mnohí burundskí občania sú e, v rám, teda museli imigrovať do susediacich krajín a v rámci diaspor a máme tu 80 občanov Burundi, ktorí teda sa prišli, prišli hľadať útočište do našej krajiny a s nimi o tom regu- um, diskutujeme a teda uh, treba prerokovať túto otázku aj na Medzinárodnom um, trestnom tribunáli, kým Burundi neopustí tento tribunál. Tak to som chcela uh, uviezť. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kán, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne pánovi aj Vevejovi za vystúpenie. Vynikajúce selfiečka robíte mimochodom. No a chcem vám eh, poďakovať za umenie, ktoré šírite eh, po celom svete. No a moja otázka pre vás znie, eh, vykreslili ste veľmi úprimný obraz o situácii v oblasti ľudských práv na celom svete, ale spomenuli ste, že väčšinové obyvateľstvo a, ale aj um, obyvateľstva, uh, obyvateľstvo Ojgoru a Tibetania um, teda strádajú v oblasti ľudských práv, no a uh, väčšinou uh, politici príjmajú rozhodnutia v mene krajiny a um, hnutie sa ukazuje ako fantastické a mocné, ale hovorili ste teda, že v mnohých krajinách je potrebné pôsobiť na oblasť ľudských práv prostredníctvom poslancov jednotlivých parlamentov. Čiže ja sa pýtam, čo, čo, môže, čo možno urobiť vo vzťahu, v tejto, tomto kontexte vo vzťahu k politikom a k jednotlivým parlamentom. Ďakujem veľmi pekne a Stamajaky, nech sa páči. Pronti. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κυρίες και κύριοι, Ďakujem Veľmi pekne, pán predseda, e, dámy a páni, v rámci e, stretnutia OSN v septembri 2015 e, bola prijatá agenda do roku 2030, kde boli ciele udržateľného rozvoja SDG. Dosahovanie týchto cieľov nie je možné, ak nebudeme spolupracovať na medzinárodnej úrovni. Um, informácie zohľadňujú um, ekonomickú os, os v oblasti životného prostredia a sociálnu os, teda tri základné osy. No a v tomto kontexte vzhľadom na, eh, malo, na krátkosť času, ktorý mám k dispozícii, chcem uviesť niekoľko iniciatív o gréckých, eh, gréckých teda príkladoch. Grécké eh, ministerstvo školstva mm, pracuje na eh, v interkulturálnom vzdelávaní, vzdelávaní v oblasti mieru a, a venuje sa aj otázkam národného dedičstva a máme teda eh, programy týkajúce sa mm, detí, a to umožní lepšie chrániť deti, ktoré predstavujú zraniteľnú skupinu obyvateľstva, ale máme tu taktiež um, um, inovačný prístup, pričom sa deti v rámci tohto prístupu považujú za za mm, plnohodnotných občanov a nielen za hm, členov eh, rodiny a rozšírenie rodiny. Treba bojovať proti eh, chudobe, zlepšiť prístup k vzdelávaniu, eh, rovnosť mužov a žien. udržateľný meský život, taktiež model rozvoja. No a taktiež toto všetko u nás e, vymedzuje výbor, ktorý zodpoveda za tieto otázky v našej krajine. Bolo prijaté rozhodnutie, na základe ktorého osoby bezdomova, ktoré sú v rôznych príjmacích eh, štruktúrách a ktorí sú um, obeťami násilia, napríklad ženy či mladí nezamestnaní, ktorí sú v rôznych eh, ustanovizniach a um, dosiahli vek 18 rokov bez toho, aby mali um, prístup k práci, eh, k ubytovaniu sú teda ubytovaní v rôznych ustanovizniach a podobne. Všetci tie, všetky tieto osoby majú možnosť možnosť sa zaregistrovať a využívať program na vzdelávanie a odbornú prípravu. Ďakujem veľmi pekne, O'Sullivan. Thank you um, for your very challenging and... Ďakujem pekne. Eh, to bol veľmi podnetný prejav a bolo veľmi pozitívne. Taktiež uh, to, že hovoríte, že musíme venovať dostatočnú pozornosť umeniu. Umenie čo často minia naše pozornosti, čo sa týka divadla, hudby, e, literatúry, e, či umenie vo všeobecnosti. Ja som sa už dnes vyjadrila k tomu, že nám chýba politická koherentnosť. E, spomenula som príklad, že Európa je významným darcom, a poskytovateľom rozvojovej pomoci a zároveň krajiny EÚ, ktoré sa zúčastňujú um, ktoré sa aktívne angažujú v obchode so zbraniami. Nikto z rečníkov na to nereagoval, teda mňa teší, že vy ste spomenuli obchod so zbraniami vo vašom vystúpení. Hovorí sa tiež, že sa musíme vysporiadať s kľúčovými príčinami migrácie. Ešte stále sú veľké nedostatky v tom, ako e, sa to robí v snahe zamerať sa len na bezpečnosť Hneď e, si spomeniem na záchytné centrá v Líbii. Vieme, že tam sa veľmi vážne porušujú ľudské práva, ďalej vzdelávanie, to ste spomenuli. E, už sme sa posunuli. Zvýšil sa počet detí, ktoré sú e, v školách. Nestačí len však mať dostatok detí na školách. Je treba, aby vzdelávanie, ktoré deti dostávajú, aby bolo naozaj kvalitné. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz Pani poslankyňa Baus, e, ďakujem. A ja by som sa rada poďakovala za vaše úsilie celosvetovo v podpore ľudských práv. Tiež sa chcem poďakovať za to, že dnes upozorňujete na význam ekológie a na to, že je dôležité zachovať pôvodné miesta bydliska e, ľuďom. Chcem sa opýtať, jednak ako môže prispieť umenie, umelci ako môžu oni prispieť k ochrane ľudských práv a k ďalšiemu rozvoju ľudských práv? A ďalej druhá otázka. Spomenuli ste tiež ohrozenie súkromnej sféry prostredstvom digitálnych technológií, teda umelá inteligencia. Aké očakávania máte v spojitosti s eh, politikmi, najmä čo sa týka digitálnych ľudských práv a ich presadzovania? Ďakujem. Pán Henkel, ďakujem. Moja otázka je dosť podobná filmári, spisovatelia, herci, režiséri a tak ďalej. Tí sa často vyjadrujú aj politicky, tiež sa snažia angažovať v oblasti ľudských práv, ale tak málo umelcov to robí. Nikdy som nepočul, že by Damien Hirst alebo nejaký iný významný umelec by poukazoval na porušovanie ľudských práv. Čo je podľa vás dôvodom? Ďakujeme. 7-8 minút máte zhruba, nech sa páči. Ši... 啊、呃，首先我刚听到这个关于，啊、呃，我们谈到不同层面儿童的权利、妇女的权利和少数民族的权利。Otázka <clears throat> práv detí, ľudských práv a práv menšín. To by bola to by bola prvá, ku ktorej sa chcem vyjadriť. Ide tu o súčasnosť, ale predovšetkým o budúcnosť bez práv detí, bez práv menšín, bez práv žien, bez práv menšín, teda ako napríklad práv Tibetanov, Ujgurov. Naša diskusia o ľudských práv, o právach nie je úplná a chýba nám v nej jedna dôležitá dimenzia. Samozrejme, vyžaduje sa to legislatívne kroky, kroky v oblasti súdnictva a tiež e, si to vyžaduje aj ďalšie kroky, aby sa zlepšili pomery. Často zmeny, ktoré e, prichádzajú z vládnej úrovne, sú dôsledkom tlaku iných vlád. E, tento tlak môže byť ekonomickým tlakom, alebo sú tu rôzne iné druhy tlakov. práve prostredstvom tohto tlaku sa dočkáme toho, že sa krajiny zmenia veľmi zriedkavo. K týmto zmenám dochádza prirodzeným spôsobom. Ďalšia vec. Prečo? Umenie je jedným zo spôsobov, ako presadzovať dodržiavanie ľudských práv. Je to preto, že keď žijete v chudobnej spoločnosti, tak eh, je snaha zaobchádzať so všetkými dobre. To vidíme vo všetkých spoločnostiach. Eh, je to teda všeobecne platné, ale len umenie dokáže priniesť eh, takéto spojivko aj v iných spoločnostiach v politickej a ekonomickej sfére. Existuje mnoho dôvodov, prečo sa ignorujú základné podmienky pre ľudské práva. Súvisí to s našim estetickým vnímaním. A to vždy je veľmi úzko napojené na naše morálne zásady. Teda umenie dokáže ľuďom pomôcť nájsť e, tie najzákladnejšie, najbazálnejšie pravdy. A umenie nám tiež e, môže pomôcť hľadať možnosti odhaliť naše najhlbšie pocity a emócie. A toto politika nedokáže vyriešiť. prečo tak veľa umelcov nehovorí o ľudských právach. Myslím, že tu mám mnoho dôvodov. Jednak je to vzdelaním. Práve vzdelanie často oddeluje politikov od umelcov. Vzniká dojem, ako keby politika nebola kompatibilná s umením, alebo ako keby, e, že je to automaticky napojené na korupciu, alebo že je to niečo nesprávne, zlé. Kultúra a politika však sú úzko prepojené vždy. Teda dobrí umelci by sa mali venovať aj spoločenským otázkam, aj situácii v spoločnosti a tiež by sa mali venovať citovým otázkam. Ďakujeme pekne. Grazie, possiamo concludere qui con queste parole. Molto... Ďakujeme pekne. Zakončíme naše stretnutie týmito významnými slovami, ktoré vyslavil pán Ai Weiwei. Chcel by som sa poďakovať všetkým našim hosťom všetkým členom pracovnej skupiny za to, že sa zúčastnili dnešného stretnutia a za to, že sa podelili s nami o svoje skúsenosti a úvahy. Dúfam, že toto stretnutie bolo prínosné pre všetkých, aj pre poslancov Európskeho parlamentu, aj pre poslancov národných parlamentov. Všetky tri panely mali jednu spoločnú črtu. Snažili sa zistiť, ako Európska únia a členské štáty môžu prijať konkrétne kroky na to, aby chránili jednotlivcov, práva jednotlivcov, ľudské práva, najmä v zahraničnej politike. Mali by sme byť hrdí na to, čo sme dosiahli v oblasti ľudských práv na úrovni EU. Chcel by som sa poďakovať všetkým rečníkom, všetkým účastníkom dnešného dopoludnejšieho stretnutia a tiež vás chcem všetkých pozvať na podujatie na vysokej úrovni pri príležitosti oslav 70. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. To prebehne dnes o 14.30 v hemicykli, teda v plenárnej sále Európskeho parlamentu. A ešte jedna poznámka na obed. Ste láskavo požiadaní, aby ste sa dostavili do poslaneckej reštaurácie, poslaneckej jedálne. Ďakujem ešte raz všetkým a dovidenia.